Bene colleghi, possiamo... non funziona? Sì, ma non, non, non, è, non, non, non si sente. Colleghi, per favore... Pre... Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby ste sa usadili, lebo, ako som spomínal, prejdeme k hlasovaniu. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby ste sa usadili, aby sme mohli začať hlasovať. A máme tu Prvý bod vzťahy Európskej únie s Radou pre spoluprácu v Perskom zálive. Chcel by som vás poprosiť, aby ste si nachystali hlasovacie karty, aby ste ich vložili do hlasovacieho zariadenia. Nemáme totiž to veľa času. Očaká, čaká nás dlhé hlasovanie, preto musíme postupovať rýchlo a efektívne. Chcel by som vás poprosiť, skutočne usadte sa, lebo Chceme predsa stihnúť náš program a máme toho veľa na programe. No a teraz vidíme, že sa všetci usadili a môžeme pristúpiť k hlasovaniu. No, máme tu správa pána Bodisa. Začneme odsekom 1, návrh 21. Za. Proti. Držali sa. Zamietnuté. Číslo 22 za. Proti. Zdržali sa. Schválne. 23 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 24 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 25 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 26 za proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 3, za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz návrh 28, za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz kompromis 4, za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz návrh 36 za, proti, zdržali sa, schválené. 37 za, proti, zdržali sa, schválené. 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa, schválené. 43 za, proti, zdržali sa schválené 40 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválené. A teraz kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz 48 za, proti, zdržali sa schválené. 50 za, proti, držali sa, schválené, 51 za, proti, držali sa, zamietnuté, kompromis 7 za, proti, držali sa, schválené, návrh 55 za, proti, držali sa, zamietnuté, kompromis 10 za, proti, držali sa, schválené, Návrh 57 za. Proti. žali sa. Zamietnuté. Kompromis 8 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 59 za. Proti. žali sa. Zamietnuté. 61 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 62 za proti, zdržali sa, zamietnuté, 63 za, proti, zdržali sa, schválené, 64 za, proti, zdržali sa, schválené, 65 za, proti, zdržali sa, schválené, 67 za, proti, zamietnuté 68 za, proti, zdržali sa, schválené 6, e, kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválené, teraz 70, teraz návrh 66, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 71 za, proti, zdržali sa, schválené 72 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 1, za, proti, zdržali sa, schválené. 11 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz 12 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 2 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz 14 za. Proti. Zdržali sa. Nebolo to jasné, takže musíme si to overiť. Takže overíme si elektronický návrh číslo 14. Nech sa páči, Hlasujte. Takže opakujem, že hlasujem elektronického návrhu číslo 14. Dobre, môžem ukončiť hlasovanie. Takže máme tu výsledky. 33 za, 30 proti. Ešte pani Lunaček. Žiaľ, nemala som hlasovaciu kartu. Dobre, takže bolo to aj tak schválené. 17 za. Proti. Držali sa. Schválené. 18 za. Proti. Držali sa. Schválené. 19, 19 za. Proti. Držali sa. Schválené. 20 za. Proti. Držali sa. Schválené. 1 za proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz dvojka za, proti, zdržali sa schválené. Číslo 3 za, proti, zdržali sa schválené. 4 za, proti, zdržali sa schválené. 5 za, proti, zdržali sa, schválené. No a teraz tu máme stanovisko výboru ITRE. začneme číslom 2, kto je za, proti, Držali sa, schválené. 3, za, proti, Držali sa, schválené. Teraz ITRE 5. Tu je návrh, aby sa hlasoval unblock od 5 až po 9. Je niekto proti takémuto postupu? Je niekto proti hlasovaniu unblock? Výborne, takže od 5, od 5 do 9. Kto je za? Proti? Žali sa? Schválené. Ak súhlasíte, môžeme podobným spôsobom postupovať od čísla 11 až po 14. Je niekto proti takémuto postupu? Nie, takže hlasujeme za. Proti. držali sa. Schválené. A teraz číslo 16 za. Proti. držali sa. Schválené. A teraz budeme hlasovať elektronicky o celom návrhu. Nech sa páči, hlasujte. 68 votanti, 68 schede, chiusa la votazione. Máme tu výsledky, 68 hlasovalo, 63 za, 3 proti, 2 sa zdržali, takže gratulujeme spravodajcovi. Bola to skutočne výrazná väčšina. A teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia o procese európskej integrácie Čiernej hory. A spravodajca je pán Tenok. Návrh 1. Za proti, držali sa, schválené. Ústný návrh 2 za, proti, držali sa, schválené. Návrh 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, trojka za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 4 za, proti, Zdržali sa? Schválené. 5 za. Je tu žiadosť, aby sme elektronicky overili návrh číslo 4, takže nech sa páči, hlasujte o 4 elektronicky. No, končím teraz hlasovanie, máme tu výsledky, 68 hlasujúcich, 61 za, 6 proti, nikto sa nezdržal. A teraz číslo 5 za, proti, držali sa, zamietnuté 6 za, proti, držali sa, schválené kompromis 1 za, proti, držali sa, schválené. Teraz návrh číslo 12 za, proti, držali sa, schválené. 13 za, proti, držali sa, schválené. 14 za, proti, Drželi sa. Nebolo to žiaľ jasné, takže musíme si to overiť elektronicky a overíme s takýmto spôsobom návrh číslo 14. Nech sa páči, hlasujte. Takže máme tu 69 hlasovacích kariet, 66 ľudí hlasovalo, 17 za 48 proti, takže bolo to zamietnuté. Teraz 15 za, proti, zdržali sa schválené, 16 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválené, návrh 25 za, proti, nebolo to žiaľ jasné, takže teraz si to overíme elektronicky, budeme hlasovať 25, keď nech sa páči, hlasujte. 70 schede, 67 votanti, qualcuno non vota, chiudiamo la votazione. Takže máme tu výsledky. Dá sa, že nehlasovali všetci, 29 proti, 38 za, takže to bolo odsúhlasené. 26 za, proti, zdržali sa, schválené 27 za, proti, zdržali sa, schválené 28 bol stiahnutý, 29. Tu je aj ústne pozmeňujúci návrh za, proti, držali sa schválené, 30 za, proti, držali sa schválené, kompromis 3 za, proti, držali sa schválené, návrh 34 za, proti, držali sa schválené, 35 za, proti, Zdržali sa schválené. 36 za. Proti. Nebolo to žiaľ jasné. Takže overíme si to elektronicky a hlasujeme návrhu číslo 36. Nech sa páči, hlasujte. Máme tu výsledky 70 karčiček, 64 poslancov hlasovalo, očividne všetci nehlasovali, teraz to môžem ukončiť. 29 proti, 38 za, návrh bol odsúhlasený. Takže teraz číslo 37 za, proti, zdržali sa schválené, 38 za, proti, zdržali sa schválené, 39 za, proti, zdržali sa zamietnuté. V 42 častiach prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa Dá sa, že to bolo zamietnuté. Druhá časť. Chcete to overiť radšej? Dobre, dobre. Overíme si teda prvú časť návrhu číslo 40. Hlasujte. No, opakujem, hlasujeme o prvej časti návrhu číslo 40. No, sú tu viacerí, ktorí nehlasujú, ale nevadí. Dobre, teraz to môžeme ukončiť. 28 proti, 38 za, schválené. Druhá časť pri bode 40, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4, za, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 46, za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz ústny návrh číslo 3, za, proti, zdržali sa, schválené. 47 za, proti, zdržali sa, schválené. Pustný návrh číslo 4 za, proti, zdržali sa. Nebolo to žiaľ jasné. Budeme hlasovať elektronicky a musíme overiť ústny návrh číslo 4. Nech sa páči, hlasujte. 71 schede inserite, 63 votanti. Chiu- 71 karti- kartičiek, ale 63 poslancov iba hlasovalo. Končím hlasovanie. 30 za, 31 proti, návrh bol zamietnutý. Kompromis číslo 5 za, proti, drželi sa schválené. Kompromis 6 za, proti, drželi sa schválené. Návrh 52 za, proti, drželi sa schválené 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté 60 za, 60 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválené, 66 za, proti, zdržali sa schválené, 67 za, proti, zdržali sa odsúhlasené, 68 za, proti, zdržali sa schválené, 69 za, v častiach teda, pardon, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, nebolo to žiaľ jasné, takže druhú časť si overíme elektronicky, takže nech sa páči 62 druhá časť. Takže máme tu výsledky. 33 proti, 36 za. Návrh bol odsúhlasený. Kompromis 8 za. Proti. drželi sa. Schválené. 73 za. Proti. Mám pocit, že to bolo odsúhlasené, ale radšej si overme elektronický návrh číslo 73, je tam aj ústny pozmeňujúci návrh. Takže máme 70 hlasovacích kariet. Opakujem, že hlasujem o návrhu číslo 73. Takže 73. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky. 32 proti, 34 za, takže to bolo schválené 74. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 75 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 76 za. Proti. No, radšej si overíme 76, takže nech sa páči, hlasujte elektronicky. Zaujímavé, že stále 4 kolegovia nehlasujú. No teraz tu dvaja, takže už iba jeden, tak končím hlasovanie. No a máme tu výsledky. 36 za, 30 proti. Schválené. A teraz úvodné ustanovenie A, návrh 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté, ústny pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa schválené. Hlasujeme elektronicky o celom návrhu, nech sa páči. Bol by som rád, keby pri záverečnom hlasovaní hlasovali všetci, lebo vidím, že stále dvaja kolegovia nehlasujú. Končím hlasovanie 62 za, traja proti, traja sa zdržali. Gratulujeme spravodajcovi Tenokovi, bola to výrazná väčšina. Abbiamo il, uh, il voto più critico e più complesso, quindi qui... No a teraz prichádzame k tomu najťažšiemu hlasovaniu. Chcel by som vás požiadať, eh, aby ste skutočne jasne zdvíhali ruky. Pani spravodajkyňa Omen Reuten, chcete niečo, niečo povedať? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, tento rok je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby sme naše stanovisko prijali veľmi vyvážené, Opätovne by som chcela zdôrazniť, že nie len spravodajkyňa, ale aj EPP, celé EPP sa snaží o nejakú rovnováhu v rámci tejto správy. No a to je dôvod, prečo sme zaujali náš postoj k členstvu Turecka. Ja som dostala povolenie stiahnuť pozmenujúci návrh 5, 502. No a z toho dôvodu by som chcela požiadať našich kolegov, aby si ešte raz pozreli pozmenujúce návrhy 6, 7, 12 a 13 a 313 o integračnej kapacite a 313 o integračnej kapacite a kapacite ďalšieho rozširovania. Ja by som chcela upozorniť všetkých na to, že sme hm, aby si pozreli úvodné ustanovenia A, B a C no. a dúfam, že všetci ocenia našu ochotu stiahnuť návrh príslušný návrh a urobia a podobne pre pozmeňujúce návrhy 6, 7, 8 a 313. A ak ich nestiahnu, tak dúfam, že budú hlasovať proti. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem veľmi pekne spravodajky. pán Howitt. Ja stop medzi na procedurálne otázky ja potvrdzujem tak, ako EPP eh, stiahuje eh, svoj pozmenujúci návrh. Tak eh, ako sme sa dohodli už v kompromise, tak my stiahneme pozmenujúci návrh 6 a ak zelení nestiahnu pozmenu svoj pozmenujúci návrh, tak budeme hlasovať proti tak ako sme sa dohodli so spravodajkyňou v prípade iných pozmeňujúcich návrhov. Tak a preto navrhujem, aby sme prešli k hlasovaniu. Ďakujem pekne. Pán Brok, chcete aj vy niečo povedať? Vy ste sa prihlásili. Pán predseda, ja by som chcel poďakovať pani Omen Reuten za jej návrh a ja vidím, že pán Howitt urobil istý ústupok, ktorý je rozumný, ale ja nemám dojem, že to zohľadňuje celkový návrh pani Omen Reuten a tým sa dostávame do ťažkej situácie. A to možno na pléne dôležité otázky bude viesť k konfrontáciám a neviem, že či možnosť že opätovne začneme rokovania sa presadiť. No a tak preto netreba zabúdať, že tým sa nevytvára možnosť ďalšie otvorenia. No a to bude mať zlý dopad na pokračovanie rokovaní. No. Ďakujem pekne. Šestka sa stiahuje a ostatné ostávajú. To bolo to teraz povedané. Spravodajkyňa trvá na svojom rozhodnutí vyškrtnúť pozmeňujúci návrh 250. Aj keď nebudú všetky ďalšie stiahnuté, takže ešte raz pani Omen Reuten, vážený pán predseda, No a ja by som sa chcela vrátiť eh, k formálnej dohode. No a ak nebude dodržená tá formálna dohoda politických skupín, tak ani my nestiahneme 250. -ko. Pán Hovit, myslím, že tu treba rešpektovať vzťahy poslancov a skupín v tomto parlamente. Ja dodržiavam eh, dodržiavam dohody. No a ak všetci uznáme, e, že sú citlivé otázky aj v rámci skupiny a v rámci parlamentu, tak, tak ako pán Brok má iný názor na pozmeňujúci návrh integračnej kapacite, a to rešpektujem, my e, nemôžeme nikdy spochybňovať dohody v rámci kompromisov dohody medzi skupinami zo včerajška boli o pozmúci návrh 256 a 7. A pani Omen tento to priniesla na poslednú chvíľu. Samozrejme, môže nás žiadať o zmenu kedykoľvek, ale netreba spochybňovať to, čo bolo dohodnuté, pretože tak ako sme sa snažili do, dohodnúť konsenzu a silnú, silnú väčšinu v parlamente, tak takáto taktika v poslednej chvíli skutočne nikomu neprospieva. Honorevole Brock. Pán Brok, vážený pán predseda, integračná kapacita je o tom rozhoduje parlament. No a ak so, socialisti chcú, aby schopnosť migrácie nebola uvedená ako argument pre vstup Turecka, eh, tak MPP tiež nebudeme meniť svoje názory. No a preto nechceme bola 250 stiahnutá. No uvidíme a potom môžeme postupovať v hlasovaní. No a je mi ľúto, pretože veľakrát sme opakovali eh, integračnú kapacitu ako naše kritérium. A je mi ľúto, že socialisti teraz zmenili názor. Dobre, chce ešte niekto vystúpiť? Pani Omen Reuten, áno. Pán predseda, ja vždy dodržiavam slovo, ale už včera som povedala kolegom, že pozmúce návrhy 12 a 13 sú pre nás veľmi dôležité. To je jedna vec. Po druhé, včera večer som nemohla stiahnuť pozmeňujúci návrh 250, pretože týmto návrhom nesúhlasil. Dnes ráno som sa e, s predkladateľkou dohodla za podmienky, že keď budú podporené pozmeňujúce návrh za 13. Ale včera som môjim socialistickým kolegom povedala, že skupina EPP bude hlasovať proti 250. -ke. Takže ak niekto tvrdí, že ja nedodržiavam slovo, tak to jednoducho nie je pravda. Ja som chcela mať podrobnejšie dohody. Hm. Takže, pán Body. Áno, pani Vlastu, ktorá je autorkou e, pozmeňujúceho návrhu 250 a ktorá tu dnes nie je, my prostredníctvom svojho spolupracovníka po e, diskusii e, s pani Omen Reuten povedala, že sťahuje návrh 250. Poď prigo. Pán Howitt? Áno. Ja sa, sa snažím podporovať dobré vzťahy a ja ďakujem pani Omen Reuten za to vysvetlenie a to je ob- objasnenie a, a znamená, že predkladám novú ponuku a bohužiaľ to nie je ponuka, ktorú môžeme prijať. My sa budeme držať predchádzajúcej dohody. Ak nestiahnu 250, tak my budeme za 6 7 a s ohľadom na výsledky hlasovania a sa potom môžeme všetci ostatní zariadiť na plenárku. Ja ja ďakujem pani Omen Reuten za vysvetlenie a vy, v podstate objasnila všetky moje pochybnosti. Dobre, ďakujem pekne. Ehm, ďakujem pekne za všetky objasnenia. Takže budeme hlasovať o všetkom pretože 250 sa teraz nesťahuje, pretože ani ostatné nie sú, sa nesťahovali. Takže budeme hlasovať o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. No a ako prvý je 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 22 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 24 za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 25 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 26 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 27 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 28 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 29 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 30 za, proti, zdržali sa prijatí, 31 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz pozmeňujúci návrh 36 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 37 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 39 za, proti, zdržali sa prijatí 40 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí 49 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 50 za, proti, zdržali sa prijatí 51 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 54, nie, teda 57, 57, hlasovanie po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa ja by som si myslím, že to bolo zamietnuté, ale nie som si istý, takže si to overíme v elektronickom hlasovaní. Prvá časť 57. hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. 36 hlasov eh, za, 33 proti, bolo to prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? A to je asi podobné ako predtým, takže si to skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené o druhej časti pozmeňujúceho návrhu 57. E, sempre qualcuno non vota, chiusa la votazione. Ehm, niekto tu nehlasuje, dobre, takže hlasovanie je ukončené, 35 za, 33 proti, bolo to prijaté kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 66 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 67 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 68 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 69 za, ešte k 68, chcete si to overiť? Dobré hlasovanie k 68 je otvorené. Chiusa la votazione. Hlasovanie je ukončené. ...35 proti, 34 za, takže to bolo zamietnuté. 69 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 71 za, proti, zdržali sa zamietnutí, ale nie som si istý. Dobre. Takže 71 v elektronickom hlasovaní, 71 hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 21 hlasov za, 49 proti. Takže to bolo zamietnuté. 74 za. 74 za. Proti. Zdržali sa. To bolo prijaté. Kompromis 6 elektronickom hla- takže elektronické hlasovanie 74, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 40 eh, hlasov za, 30 proti, bolo to prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 76 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 77 za, proti. Myslím, že to bolo prijaté, ale skontrolujeme si to v elektronickom hlasovaní. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 77. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 36 hlasov za 33 proti, bolo to prijaté 78 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmenujúci návrh 85, kto je za, proti, zdržali sa. To nebolo také úplne jasné, takže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 O 85 netreba hlasovať, pretože sme prijali 78, takže prechádzame k 86, tá bola stiahnutá, takže 87. Je tu pani Flotra, chce niečo povedať, nech sa páči. Áno, e, hlasovací zoznam hovorí, že ak sa 170 e, príjme, tak 87 odpadáva, ale podľa mňa sú kompatibilné, takže podľa mňa by sme mali hlasovať o 85.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 I just, I just got, um, No, práve som dostal nové informácie a podľa môjho názoru to nebolo kompatibilné, ale vidím, že sú nejaké chýry v Turecku, ktoré by mohli viesť k vyšetrovaniu vraždy Dinka. No a keďže je tam diskusia, tak hlasujme o tom. A ja by som chcela požiadať mojich eh, kolegov, aby hlasovali za. No, dobre, takže podľa týchto informácií je to menej problematické definovať, čo je kompatibilné a čo nie, pretože môžeme hlasovať a budeme hlasovať 85, 85, kto je za. Ďakujem pani Omen Reuten proti. Myslím, že to bolo schválené. 86 eh, odpadáva. 87, kto je za? Proti? Zdržal sa. Schválené. 88 za. Proti? Zdržal sa. E, zamieta sa. 89 za. Proti? Zdržal sa. E, zamieta sa. Kompromis 10 za. Áno, pán Howitt. Len ku kompromisu 10 sekretariat e, to má, ale je tu len tlačová chyba. In this area by mali byť doplnené ako slova do riadku číslo 3, tak e, no reform in this area has been undertaken in 2010. Takže hovorím to len preto, aby to bolo uh, v zázname. V poriadku. Myslím, že nikto s tým e, nebude nesúhlasiť, takže kompromis 10 e, s týmto doplnením, kto je za, proti, zdržal sa schválené. E, návrh 93, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 94 bol stiahnutý, 96 za, Nie, prepačte, 90, ale 94, to sme neschválili. Dobre, takže 95, kto je za? Proti, zdržal sa, e, zamieta sa, 96 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 97 za, proti Nie je to jasné, takže overíme to elektronicky. Takže 97. Končím hlasovanie. Takže jasne sme to zamietli. 29 eh, za, 40 naproti, takže ďalší e, zamieta sa, 98, 99 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 100 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, kompromis 11 za, proti, zdržal sa, schválený, 106, 107, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa, Kompromis 12 za, proti, držal sa. Schválený 114, kto je za. Poprosím o moment strpenia. 114 nie je na hlasovanie, pretože 50 k, 50 mm, sme schválili, takže prejdeme na kompromis 13, kto je za, proti, držal sa schválené. Sto dvadsať dva za pani Omen Reuten Vypočujeme si spravodajkyňu. E, v pôvodnom hlasovacom zozname bola chyba a znovu chcem zdôrazniť, že hlasujeme proti 119. Odpadáva to. Takže hlasujeme o 122, tak ako sme to chceli. Proti zdržal sa, um, zamieta sa. Kompromis 14, kto je za? Kto je za kompromis 14? Takže si to overíme elektronicky k 122, pretože to niekto, o to niekto požiadal. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 33 proti 34 za schválený. Teraz kompromis 14. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený. 130. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. Elektronická kontrola 130. 130 elektronicky hlasujeme. Končím hlasovanie. Tridsaťsedem proti, 32 za, takže návrh bol zamietnutý. 131 Kto je za? Proti? Držal sa? Nie je to jasné. Takže elektronicky hlasujeme k 131. jednotke. Šiesti kolegovia nehlasovali. 131. Nechcete hlasovať? Tak končíme hlasovanie. 48 proti, 18 za. Takže to bolo zamietnuté. 15, kompromis 15 za, proti, zdržal sa schválený. 137 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 138 za, proti, zdržal sa, Zamieta sa kompromis 16 za, proti, zdržal sa, schválený. 145 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Kompromis 17 za, proti, zdržal sa, schválený. 146, kto je za, proti, zdržal sa. Zamieta sa. 147 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Sto päťdesiat za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Sto päťdesiat jedna za, proti, zdržal sa zamieta sa. 152 za, proti, nie je to jasné. Takže 152, hlasujem elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie k 152. 36 za, 32 proti, takže bol schválený. 153, kto je za? Proti. Držal sa. Schválený. 154 je tým pádom schválený. 155 za. Proti. Držal sa. Nie je to jasné. Myslím, že to bolo schválené, ale overíme to elektronicky. Teda 155. -ku. Končím hlasovanie. 37 za, 31 proti, e, schválený 157 o nehlasujeme, 158, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 159 za, proti, zdržal sa, zamieta sa 160 za, proti, zdržal sa, zamieta sa 161 za, proti, zdržal sa. Myslím, že sa to zamietlo, ale otvárame elektronické hlasovanie. Takže k 161 elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa 40 eh, hlasov proti 29 za, 162 za, proti. Zamieta sa kompromis 18 za, proti. Schválené 164 za, proti. Držalo sa. Zamieta sa. 165 za, proti, zdržal sa, zamieta sa 166, 169 za, proti, zdržal sa, zamieta sa 170 za, proti, zdržal sa, zamieta sa 171 za, Takže overíme elektronicky 170. -ku. Končím hlasovanie. 37 za, 32 proti, takže schválený. 171 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 172 za, proti, zdržal sa, schválený. 173 za, proti, zdržal sa, schválené. 174 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 175 bola schvál, e, z- stiahnutá. Elektronicky overíme 174. Viem, že pán Howitt chce, aby sme to overili, hoci mi to ešte ani nestihol povedať. Takže jeden hlas socialistov navyše sme zaregistrovali. Takže prosím, vyberte kartičku. Končím hlasovanie 39 proti 25 za, čiže zamieta sa. No a teraz 176 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Kompromis 19 za, proti, zdržal sa, schválený, e, za, proti, zdržal sa, zamieta sa, to bola 181. Takže 183 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 184 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 191 za, proti, zdržal sa, zamieta sa 192 za, proti, zdržal sa, zamieta sa 193 za, proti, zdržal sa, zamieta sa 194 za, proti, zdržal sa, Myslím, že to bolo schválené. Elektronická kontrola. Otváram hlasovanie k 194. Končím hlasovanie. 38 za, 26 proti, čiže schválený. Informovali ma, že musíme hlasovať o 189 a 190, pretože sú kompatibilné s kompromisom 19, ktorý bol schválený, takže k 189, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 190 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 194 nie, prepačte, to sme už urobili. 197. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Mm, nie je to jednoznačné, takže otváram elektronické hlasovanie k 197. Končím hlasovanie. 51 za, 14 proti schválený, 198 za. Kto je za? 198 proti, zdržal sa, schválený. 199 za. Chcete overiť 198 v poriadku, takže otvoríme elektronické hlasovanie k 198. Končím hlasovanie. Tridsaťosem za, 29 proti, schválený. 199 za, proti, držal sa, zamieta sa, kompromis 20 za, proti, držal sa, schválený. 214 za, proti, držal sa, zamieta sa. 215 bola stiahnutá, takže hlasujeme o 200 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 205 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 207 stiahnutá, takže 203 za, proti, zdržal sa, zameta sa. 211 za. Chcete overiť 203 v poriadku? Končím hlasovanie. 52 proti, 14 za, zamieta sa, 211 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 216 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 218 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 219 za. Prepačte, zamietli sme 218, takže musíme hlasovať o 217 za, proti, držal sa, zamieta sa. 220 za, proti, držal sa, zamieta sa. 219 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 221 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 222 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Elektronická kontrola 222. Chiusa la votazione elettronica. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky 21 za, 45 proti. Teraz e, ďalší návrh je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 224 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 226 za, proti, zdržali sa schválené. A teraz 230 za, proti, zdržali sa. Ja by som povedal, že je to zamietnuté ale radšej overíme, nech sa páči. Takže 230 si overíme, nech sa páči. Hlasujte na tomto bode. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky 30 za, 30 naproti zamietnuté a teraz 231 za, proti, žali sa zamietnuté, 232 za, proti, zdržali sa zamietnuté 233 za, proti, zdržali sa zamietnuté 234 za. Takže ešte raz 234 za, proti, zdržali sa zamietnuté 235 za, proti, zdržali sa zamietnuté 236 za, proti, držali sa schválené. 237 odpada, 238 teraz hlasujeme za, proti, držali sa zamietnuté, 239 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 240 za, proti, držali sa zamietnuté, 241 za proti, zdržali sa zamietnuté, 242 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 243 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 244 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 245 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 246 za, proti, Držali sa, zamietnuté. 247, ten bol stiahnutý, 248 za, proti, Držali sa, zamietnuté. 249 za, proti, Držali sa, zamietnuté. No a teraz ten spomínaný návrh 250 to je za, proti, zdržali sa a bolo to zamietnuté. Alebo bol vlastne stiahnutý. No, dobre. Chcete sa k tomu vyjadriť? Vážený pán predseda, čo sa týka 250 ja som povedala, že tento návrh predsa stiahneme. No a síce v tom prípade, ak socialistická skupina sa ešte raz zamyslí nad tým, že by stiahli tie návrhy, ktoré sme spomínali na úvod. Ja som teraz ale stiahla tento návrh, pán predseda, a preto by som chcela ešte raz na tomto mieste prístup požiadavkou, aby sme si pozreli, ako sa hlasovalo 12, 13 a 233. Pán Howitt. Pani Omen ten som si vypočul, že ste povedali v zmysle zápisnice. By ste mohli teda povedať, či tento návrh bol stiahnutý, alebo či bol hlasovaní vlastne zamietnutý. Chcel by som vedieť, e, ako to vlastne bolo, pán predseda. Dovolte, aby som sa v tom vyjadrila. Je, sú tu predsa nové dohody. Ja som nesúhlasila včera večer s tým, že by som to stiahla, lebo ja som nemala vlastne to poverenie po prvé, po druhé ako priateľské gesto, ja som stiahla nakoniec ten návrh, potom ako som rokovala s pani Vlasto, ja som to teda stiahla, to musím povedať otvorene, ale ja by som bola rada, keby ste sa držali toho, na čo sme sa pôvodne dohodli. To znamená, že opätovne vás žiadam o to, aby ste stiahli, alebo aspoň ste hlasovali proti 12, 13 a 323. Dobre, takže vypočuli sme si váš názor. Mňa by teraz zaujímalo, a zaujíma nás to vlastne všetkých, či spravodajkyňa teda stiahuje 250 alebo či chce ten návrh stiahnuť iba vtedy, ak socialistická skupina sa rozhodne, že stiahne 12 a 13. Toto by som chcel počuť. E, chcel by som, aby to bolo jasné. Aj tak stiahujete tú 250? a žiadate, aby sa stihla 12 a 13? Nie je tam nejaká podmienka ešte? Je tam nejaká podmienka? Ďakujem pekne. Ja by som chcel povedať, že bolo to priateľské heslo a tu nie sú žiadne podmienky, ale pevne verím, že a druhá strana vyjde v ústrety. Dobre. Takže 250 to preskočím a teraz 251 za proti, zdržali sa zamietnuté, 252 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 253 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 254 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 255 za, proti, Zdržali sa. Zamietnuté. 256 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 257 bola stiahnutá. A teraz 258 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 259 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 260. Potom nehlasujeme. Teraz 261 za, proti, zdržali sa zamietnuté 262 za, proti, zdržali sa zamietnuté 263 v dvoch častiach prvá časť za, proti, zdržali sa schválené druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Dobre, Takže overíme si druhú časť 263 elektronicky. Chiusa la votazione. Dobre, končím hlasovanie. Máme tu výsledky 36 proti, 32 za, takže bolo to zamietnuté. 264 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A kompromis 21 za, proti, Zdržali sa schválené. 276. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? 268 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 269 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 271 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 272 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 270 276 za, proti, zdržali sa. Zase sme to odsúhlasili nie som si istý, takže radšej si to overme elektronicky, takže hlasujeme o 276. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. 37 e, proti, 31 za, zamietnuté teda 277 za, proti, držali sa podľa mňa je to tak ako predtým zamietnuté. 278 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 279 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 280 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 282 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 281 za. Proti zdržali sa zamietnuté, kompromis 22 za, proti, zdržali sa schválené, 284 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 285 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 290, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, 291 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Podľa mňa nie som si istý, takže si to radšej overíme. To znamená, že budeme hlasovať elektronicky o 291. Cinque colleghi non votano, chiusa la votazione elettronica. 5 nehlasujú. No dobre, končím hlasovanie. 41 proti 21 za zamietnuté. 292 za proti drželi sa zamietnuté. 293 za proti držali sa zamietnuté. 294 za proti zdržali sa zamietnuté. 295 za proti Zdržali sa. Zamietnuté. 296 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 297 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 298 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz návrh 300 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 301 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 302 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 303 za, pr- za, proti, zdržali sa zamietnuté, 304 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 305 za, Takže 304 si overíme radšej elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. 304. Dobre, končím hlasovanie. Máme tu výsledky. 51 proti, 17 za. Návrh bol zamietnutý. Teraz 305 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 306 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 307 za proti, zdržali sa zamietnuté, 308 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 309 za, 308, dobre, si overíme, 308 elektronicky. Takže hlasujte o tomto návrhu. Ešte nám chýba 9 hlasov, takže hlasujte, už iba 5. No, tak sústredíme sa všetci. Dobre, končím hlasovanie. Máme tu výsledky 50 proti, 16 za, návrh zamietnutý. 309 za, proti, držali sa zamietnuté. 310 za, proti, držali sa zamietnuté. 311, 312, to sú identické návrhy za, proti, zdržali sa zamietnuté, 313 za, proti. No, žiaľ, nebolo to jasné, takže budeme hlasovať elektronicky o 313. -ke. To bol jeden z tých kontroverzných návrhov, o ktorých tu bola širšia diskusia, respektíve ktorých sa týkala, týkala dohoda. A ešte dva kolega nehlasovali. Dobre, ale končím hlasovanie. 37 proti, 25 za. Zamietnuté. 314 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 315 za. Proti. Zdržali sa schválené. Teraz 6 za. Prepač, 7 za proti, zdržali sa zamietnuté 6 za. Nie, to bolo stiahnuté. Dobre, takže tam nehlasujem o tej šestke. Teraz osmička za, proti, zdržali sa zamietnuté, deviatka za, proti, zdržali sa zamietnuté, 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté 12 za, proti, zdrželi sa zamietnuté a teraz 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté 14 o tomto návrhu hlasujeme áno, áno, za proti Nebolo to žiaľ jasné, takže to radšej overíme elektronicky, takže že hlasujem o 14. -tke. No, sei colleghi che non votano. Šiesti kolegovia nehlasujú, očividne. Dobre, takže končím hlasovanie. Máme tu výsledky 47 proti, 19 za, zamietnuté, teraz 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté 19 za, proti, Držali sa zamietnuté. A 20 a 21 boli stiahnuté. Ešte teraz jednotka, kto je za, proti, držali sa zamietnuté. Dvojka za, proti, držali sa podľa mňa odsúhlasené. Takže trojka nám odpadá. No a návrh číslo 4 za, proti, držali sa schválené a týmto pádom môžeme pristúpiť k záverečnému elektronickému hlasovaniu. Nech sa páči, hlasujte. Prepačte, pán predseda, chcela by som povedať, že pri niektorých kritických bodoch ide vlastne o to, že my sme tu mali určitý kompromis, na ktorom sme sa dohodli. Sa to podarilo dosiahnuť, to som veľmi rada. A som veľmi rada, že socialistická skupina sa poučila, že je dôležité sa dodržať, držať kompromisov. Bola mi veľkou cťou spolupracovať v tomto zmysle s pánom Svobodom, to musím povedať. Preto plne podporujeme to, čo sa podarilo dosiahnuť. Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyňa. a chcel by som vám pogratulovať k výsledku, lebo týmto pádom sa nám podarilo ukončiť celé hlasovanie. A keď si pozrieme výsledky, iba 5 hlasov bolo proti, teraz sa zdržali 51 za, takže to je skutočne dobrý výsledok a gratulujem vám, pani spravodajkňa. Ešte obi, pani Obiols. Hace muchos años que aprendí que hay que respetar los compromisos. Ďakujem pekne. Už roky sme sa učili, alebo, alebo vedeli sme, že je dôležité hovoriť pravdu, držať kompromisy, jednoducho tak to je. Ten kompromis, ktorý sme tu e, dohodli, to sme dodržali, to by som chcel povedať pre zápisnicu a nemôžeme akceptovať pri všetkom rešpekte voči pani spravodajkyni, že by ma tu niekto poučoval o tom, ako sa majú dodržiavať kompromisy. Cedo la presidenza al collega eh, Ďakujem pekne. Teraz by som odozdal predsedníctvo kolegovi a poprosím, aby pokračoval vedení schôdze. un vote pareil. Takže budeme pokračovať v našej schôdzi. uzneseniu, ktorá sa týka bývalej republi- Jugoslavskej republiky Macedónsko. Situácia je znepokojivá v súvislosti s rozhodnutím väčšiny opozičných strán, že budú bojkotovať prácu parlamentu. Slovo dávam spravodajcovi pánovi Tellerovi, aby nám predstavil najdôležitejšie body tohto uznesenia. Hvala lepa, gospod predsedujúci. Ďakujem pekne, pán predseda. Milé kolegyne a kolegovia, Dovolte mi teraz po tomto veľmi zaujímavom hlasovaní o jednom, jednej kandidátskej krajine, o Turecku a nedávno o Chorvátsku, hovoriť teraz o ďalšej kandidátskej krajine, ktorá je kandidátom na členstvo v e o Čiernej hore, teda Macedánsko E, dnes sa bývala Jugoslovenská republika Macedónsko dostala do dobrej spoločnosti, pretože budeme hovoriť aj o Islande. A ak je politika istým symbolom, tak dúfam, že táto dobrá spoločnosť prispie k tomu, že oba, že obe tieto kandidátske krajiny budú alebo vstúpia do EÚ spoločne. My príjmame uznesenie v deň, keď sa v parlamente zakladá Európa, teda skupina priateľov uh, Firomu. No a nadvezuje to na, našu, na, naše posledné, na naše posledné uznesenie. Ja by som vám chcel vymenovať niekoľko hlavných bodov tohto ročného uznesenia o firme. Najskôr myslím treba povedať a zdôrazniť, že návrh uznesenia navrhuje, že bývalá Jugoslovanská republika Macedónsko začne okamžite rokovania o členstve v EÚ. A treba povedať, že také je hlavné posolstvo tohto uznesenia Macedónsko aj naďalej splňa podmienky a kritériá pre otvorenie rokovaní. Potvrdila to aj správa komisie spred niekoľkých eh, mesiacov. No a toto uznesenie eh, chce otvorenie rokovaní. My ľutujeme, že rada ešte rokovania neotvorila a navrhujeme, aby tak čo najskôr učinili. Tak ako už povedal pán predseda, tak e, uznesenie vyjadruje obavy z posledných udalostí, alebo z nedávnych udalostí v, Černého, teda v Macedónsku. Jedná sa o tri veci. Najskôr politický dialog v krajine, respektíve nedostatočný politický dialog. To viedlo v minulosti dokonca k bojkotovaniu parlamentnej činnosti väčšinou opozičných strán Ďalšia problematická oblasť je spravodlivosť, respektíve nezávislosť alebo závislosť spravodlivosti. No a treťou oblasťou sú médiá. Sloboda alebo nesloboda médií, predovšetkým tých kritickejších. Uznesenie tiež chváli prácu osobitného predstaviteľa EÚ v Skopie. Ten odviedol vynikajúcu prácu. Je to veľvyslanec Fuere, ktorý aj počas víkendov pracoval na tom, aby Macedónsko dosahovalo čo najrychlejší pokrok. No a teraz aj s ostatnými predstaviteľmi EÚ bol napadnutý dokonca osobne a treba povedať, že to je absolútne nepriateľné správanie. V oblasti médií existujú určité problémy. Eskalovalo to v prípade televíznej stanice A1 a to je podľa správ najvplyvnejšie médium, ale tiež sme zaznamenali pozitívnu, pozitívne udalosti, pretože konta tohto, tejto stanice boli odblokované. No a možno si konečne vláda uvedomila, aké je to dôležité. No na ministerstvo vnútra minulý rok na svojej internetovej stránke vyzvalo obyvateľov aby hlásili v prípade neobjektívneho spravodajstva. Ehm, znie to veľmi zvláštne, ale je to pravda. No a ja dúfam, že vláda v Skopie pochopí, že ministerstvo vnútra postupovalo neprimerane. čo sa týka všetkých pripomienok a návrhov kritických podov filmu, by som chcel ale poukázať ešte na to, že uznesenie tiež uznáva postup a pozitívne, eh, pozitívny vývoj v tejto krajine. Je tam 11 pozitívnych veci. Je to dobre, no a na tom vidíme, kde všade dosiahla bývalá Jugoslovanská republika Macedónsko pokrok. No a treba poukázať na tie oblasti, kde je ešte pokrok nevyhnutná, kde EÚ musí poukazovať na to, že treba zlepšovať veci. A Treba sa sústrediť na kritické oblasti. Boj proti korupcii je kritickou oblasťou. My vítame pokrok v tejto oblasti, ale súčasne chceme poukázať na to, že je potrebná efektivita a predovšetkým e, nestrannosť pri vykonávaní protikorupčných zákonov je zlé, keď vzniká dojem, že niektorí sú preverovaní intenzívnejšie ako iní. Dnes zaslávime 10. výročie rámcovej dohody z Ochridu. Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko dosiahla veľký pokrok v rámci rozvoji vzťahov vnútri štátu, no a rámcová dohoda z Ochridu je základom týchto vzťahov. Je dôležité, aby sme sa medzi Skopie a Bruselom dohodli, ako čo najlepšie osláviť tento sviatok a je dôležité, aby aj vnútorné vzťahy v krajine sa dobre rozvíjali. A dôležité je tiež poukázať na regionálnu problematiku. Uznesenie vyslovuje chválu na stabilizačnú úlohu v rámci regiónu. Zdôrazňuje sa spolupráca v rámci civilných a vojenských misií EÚ a NATO a súčasne Vláda poukazuje na to, že spoločné stanoviská a spoločná zahraničná bezpečnostná politika musí byť dodržiavaná a poukazuje napríklad Zimbabwe, kde vláda zašla priďaleko. Dovolte mi ešte na záver vysloviť apel na nás všetkých. V štátoch Západného Balkánu je situácia často taká, že vzťahy medzi politickými aktérmi sú veľmi napeté. Je tu nedostatok dialógu a otvorené, otvorené nepriateľské vzťahy medzi niektorými predstaviteľmi. No a ja som za to, aby sme sa my, poslanci Európskeho parlamentu, nesnažili zaujať nejakú stranu a podporovať niektoré vnútorné strany. My nie sme my nie sme poslanci, ktorí budú, ktorí budú kandidovať v týchto krajinách do parlamentu. Treba si uvedomiť, že bez ohľadu na stranickú príslušnosť nemôžeme sa pridať na nejakú stranu. E, spoločnosť v týchto krajinách alebo v tejto krajine je veľmi komplexná a ja navrhujem, aby sme prispeli k nejakému pozitívnemu vývoju. Ja sa teším na diskusiu, na vaše pripomienky, na pozmujúce návrhy. Dúfam, že ich nebude príliš veľa, ale veci sa rozvíjajú ďalej. Niektoré odseky treba modernizovať, no a ja s veľkým záujmom si vypočujem vaše pripomienky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a Musíme obmedziť rečnícky čas, takže navrhujem, aby tieňoví spravodajca mali e, 3 minúty a rečníci 3,5 minúty. Takže Nikolaj 3 minúty, takže tieňový spravodajca za ALDE. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Správa pána Talera je vyvážená je objektívna, to musíme privítať. Ako pán Taler už eh, po, mm, poznamenal viaceré časti tejto správy, chcem pripomenúť konkrétne tri. Myslím si, eh, že návrh o začatí rokovaní eh, sa týka rady pretože Macedónsko urobilo veľký pokrok, hoci ešte stále sú tam problémy. Myslím si, že toto výročie dohodu z Ochry treba plne vyzdvihnúť a dúfam, eh, že pokiaľ ide o Albánsko a nepokoje, to neovplyvní negatívne Macedónsko. Pokrok v oblasti spravodlivosti treba privítať, ale aj naďalej žiadame od Skopie, aby pokračovalo v pokroku za nezávislosť justície, hlavne aby sa tu vyhlo nejakým politickým tlakom. Myslíme si, že politická vrstva v Macedónsku sa musí viac európsky orientovať, toto sa musí zlepšiť a musí tu byť dialog medzi politickými silami, pretože toto je nevyhnutné pre prístup tejto krajiny. Chcem tiež privítať e, e, vývoj, e, ktorý prebieha smerom k vzťahom so Srbskom. Zrušenie pasov, to je veľmi dobré. No a potom nedávne prijatie energetického zákona, čo je v plnom súlade so smernicou EÚ. Určite predkladali sme pozmenujúce návrhy, ale to stanovisko musí byť konštruktívne. To sa týka všetkých politických skupín, ktoré pracujú s Macedónskom. Ďakujem pekne. Pán Brok, minúta a pol. Pán predseda, ďakujem pekne, že ste mi dali slovo. Bohužiaľ musím eh, čoskoro odísť a požiadam kolegov o pochopenie. Ďakujem pánovi Tálerovi za jeho správu. Ja myslím, že skutočne by sme sa mali snažiť vytvoriť čo najväčšiu spoločnosť spoločných hodnot, no a v tom zmysle podporovať proces reforiem v Macedónsku. To platí samozrejme v tých klasických oblastiach, tak vo všetkých krajinách, to je otázka korupcie, spravodlivosti, administratívy a nevyhnutnosti reformných procesov. Čo sa týka médií, ja by som chcel požiadať o konkrétne preverenie, pretože ja mám pocit, pocit že aj napriek eh, tomu jednomu prípadu, ktorý tam je, to, to, to, toho média, tak problém majú všetky kritické médiá. Možno to by sme mohli najbližšie zhodnotiť eh, a v čom by nám mohol pomôcť aj sekretariát. Ja by som sa chcel vyjadriť ešte k jednej veci, ktorá je veľmi dôležitá v tomto pre mňa. Je dôležité, že treba podporovať politický dialog. No a, a to rozdelenie, ktoré je v týchto krajinách, určite nie je dobre pre ďalší rozvoj krajiny, ale je tu jedna vec, ktorá je úplne jasná. Treba byť kritický v rámci reformného procesu, čo sa týka, ale je absolútne nepriateľné, že ako vylúčia z parlamentu alebo odíde z parlamentu, to nie je rovnaká úroveň ako opozícia spolupracovať po prehraných voľbách a spolupracovať v parlamente je demokratickou povinnosťou a nie je žiadny dôvod odchádzať z parlamentu a nevenovať sa parlamentnej krajiny, e, práci. To je absolútne neakceptovateľné. A to treba jasne povedať. A je tiež v tomto regióne krajina, ktorú to tiež platí, takže tvrdím ísť späť do parlamentu a jasne sa tam vyjadriť, jasne povedať osloviť občanov a zvýťaziť v ďalších voľbách. A to je cesta demokracie. A keď niečo sa niekomu nehodí, tak odchod z parlamentu je neakceptovateľná metóda. To treba opozícii jasne povedať. Ďakujem pekne. Pani Ibrisaži, tieňová spravodajkňa, 3 minúty. ale ja nie som tieňová spravodajkyňa. Pán Kukan? Chcete prehovoriť, pán Kukan? A ja chcem hovoriť, e, ale on je tieňový spravodajca. Takže pán Kukan. Ďakujem, som tieňový spravodajca. Ďakujem pekne, ja som tieňový spravodajca. Chcel by som poďakovať Zoranovi Talerovi za veľmi seriózny dokument, ktorý je ďalší dobrým, dobrou, dobrým základom pre ďalšie diskusie, ktoré sú potrebné. Rovnako podporujem jeho slova o potrebe spustiť prístupové rokovania s Macedónskou čo najskôr v našej predchádzajúcej správe v roku 2010 sme uznali pomerne dobrý pokrok a dúfame, že krajina bude pokračovať ďalej. No a preto ľutujem, že rozvoj nie je taký pozitívny, ako sme očakávali. A ja mám obavy z politických napätí v krajine a je jasné, že bojkotovanie parlamentu nie je cesta pre opozíciu. Politické problémy treba riešiť politickým dialogom v inštitúciách, ktoré boli na tento účel vytvorené. Inak, tak ako sme už videli, bude to viesť k ďalším problémom, ktoré v Macedónsku sú absolútne neopodstatnené. No a rovnako som si všimol, eh, že veľká pozornosť sa venuje slobode médií. Súhlasím, že túto vec treba ošetriť v správe, hlavne v kontexte eh, poklesu slobody médií, eh, problémov hm, televíznej stanice A1 a tak ďalej. No a čo sa týka ďalších problémov, mám no, zdržiavať Macedónsko ešte rok, eh, čakať ešte rok s otvorením oko- rokovaní, a tiež nepomôže Krajne, Ja si myslím, že práve naopak a to prinesie Ehm, ešte väčšie napätie. Ja myslím, že Macedónsko by malo dostať pozitívny program, na ktorý sa má sústrediť. No a to je európska agenda. No a preto si myslím, eh, že celá, celé, celý problém, ktorý zdržiava Macedónsko, bude čoskoro vyriešený. No a čo sa v podstate to malo byť eh, vyriešené už dávno, keďže ďalšie predlžovania budú mať negatívny vplyv nielen na Macedónsko, ale aj na ďalšie časti regiónu. No a na záver by som chcel povedať v tomto ohľade, že my ako politici musíme mať lepšie vízie pre tento región, musíme dať výhľady do budúcnosti a stimulovať pozitívne zmeny a nie len to zdržiavať. Ďakujem pekne. Merci. Ďakujem pani Cornelissen. Ďakujem. Najskôr ďakujem Zoranovi za jeho správu. Týka sa mnohých dôležitých tém. Som rada, že hlavnou témou, eh, hlavná téma je ďalej v správe, pretože sú tam ešte veci, ktoré sú veľmi dôležité. Samozrejme, že politická situácia je v popredí. Nie je to dobrý signál eh, pre Macedónsko v porovnaní s minulým rokom, pretože tam eh, viacej vnútorných ako vonkajších problémov Bojkot v parlamente sa zdá, je výraznejší a to samozrejme veľmi škodí vývoju. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme my v parlamente zostali nestranní. Sú, je tu tlak zo strany vašich politických um, rodín um, podporiť jednu alebo druhú stranu, zelený, uh, Eh, sú pod tlakom sesterských eh, strán, mm, ale potrebujeme byť nestranný. Bojkot nie je odpovedou, ale politická hra vlády tiež nie. Takže ja dúfam, že všetky strany sa na tom eh, dohodnú a videla som tlačové správy, ktoré na to reagovali. Ďalej, ehm, nie je to tak veľmi otázka ehm, postupov organizačného poriadku v parlamente, ale otázka politickej kultúry, ktorá nevždy sa prejavuje v spôsobe, akým sa zaobchádza s mimovládnymi organizáciami, akými sa politici vyjadrujú na adresu ehm, menšín e, a hlav delegácií EÚ v tlači ďalší bod, ktorého sa chcem dotknúť, je decentralizácia mm, postupov. Spomína sa to v správe, ale ja to chápem e, tak, že najväčší problém pre komunálne organizácie v Macedónsku je, že majú úlohy, ale nemajú na to finančné pokrytie. Takže toto treba zdôrazniť. E, environmentálna politika Hovorila som s premiérom Grovským v decembri a zdá sa, že nechápe celkom, čo to je environmentálna politika. Ehm, spomína len jednu konkrétnu vec v Macedónsku, sadenie stromov a to sa mm, teda dá určite zlepšiť. No a potom hlavná téma ktorá ma deprimuje a trápi a v podstate hovoríme to, čo minulý rok, e, takmer žiadny pokrok. Možno by sme sa mali začať zamýšľať nad e, nástrojmi riešenia problémov bilaterálne, nielen pre tento, Eh, prípad, ale aj budúce prípady eh, v súvislosti s krajinami rozšírenia a s členskými krajinami. Možno by sme mohli vyzvať Európsku komisiu a rádu, aby začali uvažovať o týchto nástrojoch riešenia problémov, ktoré by sa potom uplatňovali celoplošne. Ďakujem. Ďakujem, pán Tanok. Ďakujem, pán e, predseda. Tiež blahoželám Zoranovi e, k jeho návrhu správy, ale moja prvá pripomienka, že ste zabudli Čiernu horu, čo je tiež kandidát. V úvode ste spomenuli Turecko, Macedónsku a Čierna hora je tiež kandidátom. Chcem to len pripomenúť. Vaša správa je veľmi komplexná, ale z môjho pohľadu a z pohľadu mojej skupiny možno, že trošku tón je negatívny pre takúto malú krajinu, ktorá sa potýka s bojkotom veľkého suseda. A tiež sú tu etnické e, napätia, ako ste to spomenuli, výsledkom Africkej dohody. Ehm, dúfame, že to bude trvať aj ďalej, ale je tu tlak. Ďalšie mm, časti, e, pozmenujúce návrhy, Sloboda médií, to už bolo spomenuté, FDI, to je... Mm, Macedónsko sa snaží e, veľmi silne získať priame zahraničné investície a tiež si myslím, že k téme komentárov e, hlav delegácií EÚ a ich kritiky hovoril som s mnohými politikmi v Macedónsku. Sú tu pravidelné komentáre v médii o všetkom, čo sa deje v parlamente. Nemyslím si, že toto je primerané správanie pre diplomata. Zasahovať do vnútorných politických otázok, to by mala byť úloha miestnych politikov, ale nie EÚ E, diplomati EU by sa nemali vyjadrovať v médiách vnútorných veciam. Čiže ak je nejaká pravda v týchto tvrdeniach, hoci ja samozrejme um, diplomati by sa mali snažiť zostať mimo vnútorných politických debát s výnimkou teda veľmi naliehavých otázok. A to isté platí e, v súvislosti s prácou rómskej komunity Mm, neakceptujem komentáre o kampani proti potratom. Ja som osobne proti e, tomuto. Je to otázka svedomia v našej krajine. Každý k tomu má svoj vlastný postoj. Vy máte svoj, ja mám svoj. Je to vnútorná otázka Macedónska a tí, ktorí majú silný, eh, silné pocity v tejto súvislosti, tak to nemá miesto k tejto správe, ktorá sa týka len prístupu. Napríklad Írsko eh, zakazuje potraty, teda interrupcie. Je to eh, vec tejto krajiny. Keď hovoríte o jednej kampani, tak môžeme mm, spomenúť iné, napríklad kampaň proti fajčeniu, proti domácemu násiliu. Podľa mňa e, spomenúť interrupcie v tejto správe nie je primerané. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Kopa? Minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať kolegovi za tento úprimný prístup voči našej susednej krajine ide o to, že sa spomínajú viaceré problémy. Spomína sa to, kde sa podarilo dosiahnuť určitý pokrok. A sú oblasti, kde sa niečo podarilo, na druhej strane sú oblasti, ako napríklad sloboda médií, tam to dobre nefunguje, potom sú tam politické problémy ako bojkotovanie opozície, to nezodpoveda princípom EÚ. Potom reforma súdne, súdnictva, tá tiež neprebieha dostatočne rýchlo nezávislosť súdnictva nie je v žiadnom prípade garantovaná. Vo všetkých týchto prípadoch jednoducho vláda pokračuje tak, ako to bol doteraz a keď nie je tam určitý projekt, ktorý beží do roku 2014, No aj napriek určitému úsiliu riešiť otázku názvu štátu, zatiaľ je to otvorná otázka, nikto dnes Nemôže ale povedať, že by Grécko malo za všetky problémy v krajine. Ak by tieto problémy neboli, ak by tu neboli tie problémy s názvom, samozrejme, um, boli by tu ďalšie problémy. Takže aj keď samozrejme otázka názvu je zásadná, Grécko prišlo s istými návrhmi, ale druhá strana žiaľ nereagovala. A jednoducho dôležité je, aby vláda naznačila, že chce splniť konanské kritéria a že chcú dodržať ahorickú dohodu. Ďakujem pekne. Kačin. Ďakujem, pán Kačin. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Najprv by som sa chcel poďakovať spravodajcovi Zoranovi Tálerovi za jeho pozitívny postoj, ako je pozitívny príspevok, ktorý vyplýva z jeho uznesenia. Je skutočne veľmi zložité prísť nejakými pozitívnymi informáciami, vyhláseniami z tak mladého štátu, ako je Macedónsko, ale jednoducho, keď je tam je určitá politická elita, je dôležité, aby si táto elita kladla otázku, čo vlastne nie je v poriadku, že vlastne už prešiel, prešlo 6 rokov bez toho, že by sa stanovil nejaký dátum na začanie rokovanie. Samozrejme, možno vždy si vymýšľať nových e, nepriateľov, nové Ehm, nejaké dôvody, prečo to nejde. Jednoducho Macedónsko, Macedónsko sa vybudoval určitý múr, ten sa volá Alexander Veľký a toto je vlastne problém pre susedov, je to problém, ktorý je nutné riešiť. Musíme si uvedomiť, že samotný štát je multietnický a preto by si mali uvedomiť, že jediný spôsob, ako sa pohnúť vpred, je viesť dialog v rámci etnických eh, skupín, v rámci susedných štátov Malo by to byť určitá príležitosť a to by si malo uvedomiť politické vedenie štátu, že takto je nutné postupovať a to by im určite pomohlo aj v rámci rozširovacieho procesu. Bez pozitívnych informácií z tohoto štátu samozrejme nemôžu očakávať, že by sme my, de- my poskytli nejaké pozitívne informácie. Aj keď my sa snažíme podporovať tento štát a ak to oni od nás očakávajú, tak samozrejme oni musia prísť s správnymi signálmi, správnymi informáciami. Keď si pozrieme, čo sa, čo sa deje v štáte, keď si pozrieme, aké sú tam informácie od odstupujúceho vysokého predstaviteľa, nie je to veľmi pozitívne. Ja som si pozrel všetky tie informácie, všetky tie výpovede, všetko to bolo myslené veľmi pozitívnym spôsobom a som toho názoru, že politická elita v Macedónsku by sa najprv mala pozrieť do zrkadla, to znamená, že mali by začať konať doma, aby potom my sme im mohli pozvať. Pán Kovačev. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr chcem poďakovať pánovi Talerovi za jeho prácu k tomuto návrhu uznesenia. Ako veľmi dobre vieme, všetky témy so Západným Balkánom sú viac rozmerné a veľmi politicky citlivé. Nie je tu iná možnosť, ako pokračovať, ref, podporovať reformy tejto krajiny smerom e, k vstupu, ale naša kritika by sa nemala týkať iných vecí ako e, právneho štátu, slobody médií a ľudských ľudských práv e, v súvislosti s veľkou súkromnou televíznou stanicou. Toto je vec, e, na ktorou nemôžeme zatvárať oči. Tiež sa ma týka veľmi diskriminácia e, ľudí, ktorí majú bulharský pôvod v Macedónsku. Sú tam mnohí a pri mnohých príležitostiach títo ľudia trpia svojvoľnými e, rozhodnutiami, nedokážu sa si nájsť prácu a podobne. Toto sa zvyšuje každý rok a e, jazyk ľudí, ktorí sa vracajú do e, tejto krajiny, nemá podporu. Zdá sa, že Balkán má príliš bohatú históriu, sú tam príliš veľké rozdiely z minulosti a preto občania celého tohto regiónu by mali objektívne sa poučiť zo svojej histórie. Otvorenie komunistických archívov mm, je určitým krokom v tomto procese. Ak má krajina prelomiť toto komunistické dedičstvo, E, toto bude veľmi ťažké. Vyžaduje si to vážnu zmenu, ak Macedónsko sa naozaj chce stať e, súčasťou Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem, pán Ungurakis. Na minútu a pol. E, Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr pripomienka taká všeobecná táto správa podľa mňa e, ubližuje e, ľuďom bývalej Jugoslavskej republiky Macedónska. Týka sa toho viacerých vecí. Hovoríme o viacerých veciach bez toho, že by sme sa venovali tej podstate Kritizujeme teda komisiu a radu a v, myslím si, že nie je priateľné, pán predseda, že sú tu správy európskych orgánov a my e, k tomu nepríjmeme stanovisko, ale uspokojíme sa len s tým, že máme správu, ktorá Ehm, ho, hovorí takýmto spôsobom o tak dôležitej krajine. A po druhé, situácia v tejto krajine a politické dopady eh, na EÚ, teda hospodárska politika a iné politiky. A potom ešte správa nič nehovorí o, o slobode odborov. Hovorí sa o nezamestnanosti, ale čo podniky grécke podniky, v ktorých e, nie je odborová sloboda. O tom sa vôbec nehovorí. Potom otázka mena. Povedal by som, že grécke podniky e, ktoré tam pracujú, nemajú s tým problém ani susedné krajiny. A chcem upozorniť, že zmienka v bode 25 o politických lídroch EÚ a ich reakcie na meno, tak e, na akom základe sa medializuje táto vec, pretože v tejto správe sa vôbec nehovorí o snahe špeciálneho vyslanca, vyslanca OSN v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem, pán Petele. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Gratulujem pánovi Talerovi k jeho správe, gratulujem aj Macedónsku k dosiahnutému pokroku bez ohľadu na tú blokádu, krízu a vnútorné napätie. Som veľmi rád, že aj táto správa môže skonštatovať, že sa podarilo dosiahnuť pokrok. Pri niektorých témach sme až príliš kritickí a chceli som navrhnúť, aby sme v budúcnosti zvolili taký priateľskejší prístup bez toho, aby sme zatvárali oči pred existujúcimi problémami. Bývalá Jugoslovanská republika Macedónsko sa nevzdalo svojich e, kandidátskych snách. Je dôležité, aby táto správa sa doplnila ohľadne nových skutočností. V súvislosti s odsekom 11 je veľmi dôležité, si uvedomiť, že prednedávnom sa schválila nová stratégia pre verejnú správu, potom 18. a 19. Tam by sa mali zdôrazniť tie aktivity, ktoré vykonala vláda v oblasti vzdelávania mladých ľudí, ktorí si hľadajú zamestnanie. Nemali by sme byť ani takí tvrdí, čo sa týka zahraničných investícií, jednoducho musíme si uvedomiť, že v čase krízy je veľmi zložité pritiahnuť zahraničné investície. Čo sa týka e, tej blokády, e, súhlasím s pánom Brokom a Kukanom. Myslím si, že musíme sa zobrať vnútropolitickou situáciu Macedónska takým spôsobom, aby tam neboli žiadne pochybnosti o tom, či sme strany alebo nie. Merci. Ďakujem. Pani Brisavič. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcela pogratulovať pánovi Tálerovi k jeho správe. Myslím si, že čo sa týka obsahu, tak je v celku vyvážený. Sú tam isté body, kde by som chcela sa viac zamerať na pokrok a potom prejsť na kritiku, preto v tejto súvislosti ešte predložím pozmeňujúce návrhy. Chcela by som zdôrazniť aj to, čo viacerí predrečníci spomenuli. Ide o to, že politický boj, ktorý prebieha, sa týka politických inštitúcií v štáte. To sa nedohráva na uliciach. Je absolútne neakceptovateľné, aby niekto opustil parlament a potom, kriti- a potom e, vyslovil kritiku, že jednoducho nemá možnosť dosiahnuť e, svojich voličov. Jednoducho treba sa vrátiť do parlamentu a viesť politickú diskusiu tam. Chcela by som ešte poukázať na jednu vec, ktorú opakujem, že asi 5, možno aj 6 rokov, keď som bola tieňová spravodajkyňa pre Macedónsko pred 5 rokmi. Musíme byť veľmi obozretní, ide o to, aké signály chceme vyslať smerom k tomuto štátu. Ak niečo sa dosiahne o 3 roky a bude sa čakať ešte na ďalší krok, na to, aby sa zahájili rokovania. Ehm, čo očakám od tých ľudí? Čo, čo od Ako to budú vnímať? Sú nevítaní? No práve, že sú vítaní v Európskej únii a musí nám byť veľmi jasné, aký signál chceme vyslať. Dôležité je, aby sa postupovalo krok za krokom a preto by som chcela podporiť to, čo povedal pán Kukan. Tento štát jednoducho už nemôže čakať ďalej na to, kedy sa stanoví dátum na začiatie rokovania. Ďakujem. Ďakujem, pán Svoboda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte aby som sa chcel vyjadriť k vnútropolitickej situácii. Myslím si, zhodneme sa všetci v tejto snemovni, tejto miestnosti, že tie strany, ktoré boli zvolené do parlamentu, jednoducho musia byť v parlamente bez na to, či to je koalícia alebo opozícia. A je to dobre vyjadrené v tej správe kolegu Thalera. Myslím si, že z tohto hľadiska to nemusíme diskutovať. Zároveň by som chcel nadviazať na to, čo povedala predrečníčka my sme zároveň aj za to, aby tento štát čo najskôr zahájil rokovania. Potom ale nerozumiem, prečo súčasná vláda prichádza s opatreniami, ktoré jednoducho provokujú susedov Grécko. Ja som e, proti tomu, aby sme zaujali nejaké podporné stanovisko voči jednej strane alebo druhej strane, ale jednoducho, keď stále ide o Alexandra Veľkého. Je to európsky postup, je to ochota byť jednotenej Európe, keď vedome v zložitej situácii prichádzam s takýmito provokáciami. Jednoducho je to určité smerovanie, ktoré je zvláštne. Dôležité je viesť v parlamente vnútropolitický dialog, opustiť takýto prísny nacionalizmus, dôležité je zvoliť európsky prístup a to pomôže štátu tvoriť rokovanie. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Pán Taler. Na záver. Ďakujem pekne, pán predseda. Povedali mi, že naozaj nemáme čas, takže môžem len povedať ďakujem pekne kolegom za podporu a tiež kritiku. Toto pomôže text zlepšiť. Ospravedlňujem sa za ten lapsus, že som zabudol na Čiernu horu. To je veľmi dôležitý kandidát a Peťka je teda šťastné číslo. Uh, Teším sa na pokračovanie diskusie a na prijatie uznesenia v apríli. Ďakujem. Ďakujem pánovi Talerovi. A teraz prejdeme k Iraku a e, na budúcnosť našich vzťahov e, s touto krajinou body 8 a 9 programu budeme riešiť spolu. Ako viete, Európska únia Prostredníctvom týchto programov a nástrojov sa zúčastňuje na, snahu medzina- na snahe medzinárodného spoločenstva e, podporiť politický prechod a stabilizáciu Iraku. Toto je posilnené nedávnym podpísaním dohody o partnerstve a spolupráce s irackou vládou. To sú prvé zmluvné vzťahy, ktoré budeme mať s Irakom. Európsky parlament sa musí vyjadriť k tejto dohode v rámci e, procesu schvaľovania. Náš kolega pán Mauro je spravodajcom a týmto mu dávam slovo. Ešte. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Vy ste vlastne už uviedli túto tému a cieľom výmeny názoru je zaoberať sa dohodou medzi Európskou úniou a Irakom. Toto je jednoducho dohoda, ktorá sa podpíš, podpísala vlastne prvýkrát. Ja by som chcel na túto dohodu nadviazať návrhom uznesenia a najprv by som chcel povedať niečo k samotnej metodike, k samotnému postupu. Ak chceme mať uznesenie, ktoré vlastne bude doplňovať to stanovisko k partnerskej e, dohode, ako prečnej dohode, tak uznesenie je dobré z dvoch dôvodov. Poprvé, Irak v súčasnosti sa nachádza v zložitej dobe. Súvisí to jednoducho s poslednými udalosťami, ale zároveň sú tam aj možnosti, ktoré je dôležité využiť. A čo sa týka jednotlivých aspektov, ktoré súvisia s arabským svetom, tak vieme, že sú tam každý deň neočakávané zvraty a vývoj neočakávaným smerom. To sa týka nielen e, celého regiónu, samozrejme aj tohoto štátu. Irak z hľadiska geopolitického významu má špecifické, e, špecifické postavenie a preto je veľmi dôležité e, to, čo sa deje v susedstve a naopak je dôležité, aby sme mali uznesenie. Ja si myslím, že čo sa týka irackej občianskej spoločnosti, tak v posledných rokoch sa tam objavilo čoraz viac želanie, aby sa vytvorila určitá dôvera, aby sa, aby sa mali s dôverou pozerať do Európy. Preto je veľmi dôležité, aby my sme sa pozitívnym spôsobom postavili k otázkam právneho štátu a demokracie, aby sme uvítali vývoj tejto oblasti. Treba sa na to pozerať tak, že nie je tu iba no, Irák, o boj o moc, ktorý iste prebieha a ktorý, ktorému sa venujú niektoré etnické skupiny. Ide skôr o to, že ide tu o veľmi komplikované spoločenstvo a táto, toto spoločenstvo ale má veľmi pozoruhodné hospodárske, ale aj kultúrne schopnosti. Preto je veľmi dôležité, aby sme mali taký text, ktorý by bol dobrý aj pre irackú spoločnosť a aby sme sa pozerali na Irák, ako aj na túto dohodu, nielen ako na obchodnú dohodu, ale ako na veľkú šancu. Ja by som chcel zdôrazniť, že toto uznesenie a tie vyslovené odporúčania boli podporené veľkou väčšinou. Myslím si, že bolo by to veľmi dobré. Veľmi rád by som chcel spolu s kolegami tieňovými spravodajcami sledovať situáciu, vymeniať si názory, s nimi diskutovať a to samozrejme aj mimo pôdy tohoto výboru. Konec koncov takto by som chcel ja spolupracovať so všetkými kolegami, Chcel by som si ešte raz pozrieť informácie, ktoré máme k dispozícii, ale aj tie, ktoré ešte neboli zakomponované do uznesenia. Ale možno že bolo dobre o to obohatiť to uznesenie. Ja si myslím, že napríklad otázka energetických zdrojov, to tam ešte nie je dostatočne zapracované. Neznamená to zároveň, že by sme sa nemohli zaobrať touto témou. Ja, ja osobne by som veľmi rád tému ťahnutia sa amerických vojakov nepo, nepovažovali za nejakú spornú tému. Treba sa tu pozerať skôr do budúcnosti. Treba si uvedomiť, aké nové možnosti tu vznikajú pre Irak. Pravdepodobne to bude ešte trvať istú dobu, kým sa k tomu vyjadri aj rada. Preto podľa môjho názoru máme čas, ktorý môžeme využiť. Možno by sme tam mohli prepojiť ešte aj s vypočutím o Iraku, je tu zameranie sa na to, v čom je dobrý Irák, aké kroky vykonávajú, ako sa snažia obnoviť občianskú spoločnosť, postaviť sa na nohy. A bolo by dobré, keby ESVČ sa tiež zamerala na tieto témy, keby oni nás počúvali, keby sme si mohli aj s nimi na našom výbore vymeniť názor. Predsa Máme tu veľvyslanca, ktorý pôsobí v regióne a bolo by dobre sa s ním stretnúť. Dôležité ale je pri tom, aby sme konali spoločne, lebo je to strategicky dôležitá téma. Musíme si uvedomiť, koľko ľudí žije v tom štáte. No je asi 40 miliónov, oni sa jednoducho pozerajú do Európy, na inštitúcie a boli by radi, keď sme im pomohli. A tu nedieba o to, aby sme podpísali dohodu. Nie, tu ide o to, aby sme vyslali aj politické signály. Existuje tu nádej, že tam bude sloboda, rast, demokracia, spoločný rozvoj. A je to želanie, ktoré zdieľajú jednotlivé časti občianskej spoločnosti. Chcel by som ešte zdôrazniť, že môj úmysel je v tejto fáze si vypočuť názory kolegov, s nimi spolupracovať, zozbierať názory a potom neskôr vypracovať text, ktorý bude rozsiahly a a chcem tu široko spolupracovať. Ešte by som chcel povedať, že lehota pre pozmeňujúce návrhy je 16. február, ale nemalo by to byť prekážkou na to, aby sme aj neskôr jednoducho aktualizovali toto, tento text. Ďakujem pani Kopateňová spravodajkynia na 3 minúty. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som poďakovať pánovi Márovi za správu. Určite to je veľmi ťažká téma a takisto je kľúčový moment pre tento región. Je dobré, že Európska únia sa rozhodla podpísať e, túto dohodu o partnerstve a spolupráce. Ešte stále ale nemáme informácie, prečo je tu posun podpisu tejto dohody. Ja by som e, rada počula od rady alebo komisie, aký na to dôvod. Mám tiež odlišné informácie o termínoch. Náš sekretariat hovorí, že termíny pre pozmenujúce návrhy budú tiež posunuté. Pán Maurovi, viete o tom niečo? Ale sú tu protirečivé informácie. E, zloženie novej vlády je príležitosť pre radikálnu zmenu, ktorú krajina podporuje, najmä národné zmierenie roztrieštenej spoločnosti, zaručiť ochranu e, a ľudských práv efektívnym spôsobom. Pán Mauro predložil komplexnú správu, zvlášť zdôraznil útoky na kresťanské menšiny v Iraku, ale vynechal kľúčové veci z pohľadu socialistov a demokratov. My si myslíme, že kresťania čelia rovnakým problémom ako ostatné ďalšie etnické a náboženské skupiny v krajine, pretože je tu sociálna roztrieštenosť, chudoba, hospodárske problémy a nedostatok právneho štátu. Samozrejme chceme spolupracovať a snažiť sa o dohodu. 8 mesiacov po voľbách eh, v decembri sa mala zvoli, eh, sformovať nová vláda. My očakávame, že vláda bude riešiť mnohé veci, ktoré sú ešte otvorené konkrétne. dosiahnuť cieľ a to je bezpečný demokratický Irak, krajina, ktorá má priateľské vzťahy so susedmi, zaintegrovaná do medzinárodných spoločenstiev, otvorená a udržateľná spoločnosť. Našou obavou je následovná reforma, demokracia, právny štát, ochrana ľudských práv, ešte stále je situácia zlá. Znovu sa zavedol trest smrti. Sú tu domienky o existencii tajných väzení, ktoré, ktoré riadia ministerstva vnútra a spravodlivosti. Al-Maliki to samozrejme poprel, ale Human Rights Watch z februárovej správy hovorí o takýchto zádržných centrách. Je to otázka slobody tlače, je tu otázka, ktorá sa týka mučenia a zlého zaobchádzania s väzňami. To sa musí zlepšiť a súčasné veci vyzerajú tak, že situácia je horšia ako za Sadama. Je tam poligamia, e, ženy nedostanú pas bez toho, že by dostali súhľad manžela a podľa ústavy, ktorá bola schválená v roku 2005, otázka osobného štatútu podlieha tradíciám a podľa nás sa toto musí skončiť. Pre socialistov a demokratov eh, etnické a náboženské skupiny v Iraku mm, žijú v neznesiteľnej situácii, pretože sú tu rozličné paravojenské skupiny a to znamená, že medzinárodné síly to neboli schopné zvládnuť, preto navrhujeme eh, niečo v tomto presne smere v našich pozmeňujúcich návrhoch je toto všeobecný rámec, na ktorom chceme pracovať. Chceme, aby tu bol demokratický, inkluzívny právny štát, čo bude v prospech občanov a celého regiónu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Kačín, 3 minúty. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Lec Vesenci by najprej čestito Ďakujem pekne. Ako tieňový spravodajca by som chcel Máriovi Maurovi poďakovať za vynikajúcu prvú fázu e, správy. Je to dobré východisko. Irán je krajina, ktorá si zasluhuje e, našu pomoc, ale momentálne je Irak od nás príliš vzdialený a preto chcem zdôrazniť, že je veľmi dôležité, aby Európsky parlament so svojou delegáciou sa objavil v Iraku. No a tam treba mať dialog s Irakom. No a ja vítam ja vítam E, stanovisko. No aj napriek tomu, že sa upokojujú vzťahy v Iraku, je to viacej podľa mňa je dôležité, aby sme privítali pokrok, ktorý sa dosahuje v mnohých oblastiach. Iracký Kurdistan je veľmi slubná oblasť. No a otvárajú sa nové konzuláty, hospodárstvo rastie a infraštruktúra sa rozvíja. Každodenne vidíme, že sa štát rozvíja. No a ak nemôžeme ísť do Bagdadu, tak je bezpečné, aby sme išli do Erbily a tam podporovali stabilizáciu Iraku, pretože to sa potom ďalej eh, bude rozširovať. No a ja chcem poukázať, že provokácie tak ako sme to nedávno zažili v Tigride, tak eh, oni znečistujú eh, skutočne atmosféru kazia. No a Malikyho by som chcel eh, vyz, vyzvať, aby sformoval vládu, pretože je treba, aby eh, v krajine pôsobil minister obrany, vnútra, treba, aby bolo jasné, čo sa deje vo väzeniach a nevyhnutné budovať právny štát. No a kvôli tomu musia byť všetci uvedení do funkcií a aktívne pracovať. A ešte jednu vec by som chcel privítať premiér Maliky. Už oznámil, že na budúce nebude kandidovať. Obavy, v, ktoré sa objavili na juhu stredomorskej oblasti, a už všetkých zasiahli. No a preto je dôležité a som rád, že vláda čoskoro začne fungovať. Ďakujem pekne pani Brepols na 3 minúty. Dank u wel, eh, voorzitter. Ďakujem pekne. Aj ja by som chcela poďakovať pánovi Maurovi v mene Zelených za prácu, ktorú urobil. A chcem povedať, že som veľmi spokojná so spoluprácou, ktorú chce mať so všetkými politickými skupinami. aby sa toto uznesenie zlepšilo. Stručne možno spomeniem odporúčania pre e, dohodu o spolupráci. Myslím si, že samotná dohoda je dobrým krokom e, k lepším e, spolupráci EÚ a Iraku a diskusie, ktoré budeme mať s pánom Maurom v nasledujúcich týždňoch, nám dúfam pomôžu dozvedieť sa trošku viac o Iraku, ale tomu sa nechcem venovať teraz. Chcem hovoriť o uznesení. Súhlasím s ním v plnej miere v tom, že musíme mať uznesenie a tú istú požiadavku ako uh, moja kolegyňa z SAD. Chcem zopakovať, eh, chceme trošku viacej času, aby sme dosiahli dohodu o tom, teda koľko toho času presne treba. Väčší dôraz na niektoré veci v dokumente, teda konkrétne trest smrti, Hovorí sa o Tarikovi Azizovi, e, ale myslím, že by sme sa mali sústrediť práve na toto, napriek tomu, že Irak je jednou z krajín, kde sa najviac e, vykonávajú tresty smrti. A o tom sa málo hovorí. Tiež by tu mala byť zmienka na Medzinárodný trestný tribunál. A tiež väčšia pozornosť sa musí venovať e, odpolitizovaniu bezpečnostných skupín a prípadov e, zneužitia, zlého zaobchádzania v irackých väzniciach a s tým spojených americkým e, praktikám počas okupácie Iraku. Nechceme sa pozerať len na minulosť. Pán Mauro má pravdu, že sa musíme orientovať viac na budúcnosť, ale aj toto si vyžaduje pozornosť. Sloboda médií, tu treba veci doplniť, pretože je tu množstvo problémov e, z nedávnej minulosti. Mám tiež otázky ohľadom oceku, kde spravodajca hovorí, že je potrebná e, určitá väčšia transparentnosť, ak má EÚ zohrávať v Iraku väčšiu úlohu. To si vyžaduje ďalšie vysvetlenie, podľa mňa, vzhľadom na nedostatok času. E, to je všetko a teším sa na spoluprácu so spravodajcom. Ďakujem. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán Tenok, tieňový spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja na úvod by som chcel poďakovať Máriovi Maurovi a povedať, e, že mi je ľúto, že sa tam nespomína e, slovo E, Sýrska alebo Syrian, e, čo je označenie irackých kresťanov. Malo by to byť e, naznačené, ale teda uvedené niekde. Bolo to uvedené v našich predchádzajúcich uzneseniach, no a samozrejme možno by bolo dobré, uvidieť tam, uviesť tam aj iné skupiny, náboženské skupiny, ktoré čili hrozbám socialisticky, a socialisticky, teda španielsky a poslanci, španielská poslanky nemá pravdu, a pretože toto je menšina, ktorú najviac sa postihuje A, No a je to istá forma etnických čistiek, ktoré nevieme. Takže vidím, že je absolútne správne, že sa to zdôrazňuje v našej správe. Z milióna ľudí z milióna ľudí už je ich len zhruba 300 tisíc, takže to, toto treba napraviť. No a čo sa týka Turkmenska, tak Eh, ich sledovania alebo referenda v Karku. To je veľmi eh, citlivá situácia s ohľadom na eh, zásoby ropy. No a rovnako mi je ľúto, že tábor Bašav sa je v písomnom uznesení zo 6. oktobra, ale nepíše sa o tom v odseku, odsekoch uznesenia alebo v úvodných ustanoveniach. Hm. Hm, no a kde eh, Maliki ich deportoval eh, z tohto tábora späť do Iraku. Inak a eh, podporujem túto správu rovnako ako celá moja skupina. Ďakujem pekne. Merci, monsieur Tanok. Madame Gomez pour une minute trente. Pani Gomez na minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. No ja som bola spravodajkyňou parlamentu pre Irak a myslím, že je veľmi zaujímavé, robiť to. No a osoba, ktorá e, v minulosti, minulý rok e, najčastejšie e, cestoval do Iraku, som bol práve ja, len pred dvoma týždňami som bola v Erbine. No a pánovi Maurovi by som chcela zagratulovať za dobrý základ a som rada, že prijal uznesenie. A spolu s prijatím uznesenia musíme myslieť strategicky. No a a to už som urobila. A naše hodnoty treba poporiť. No a e, mali by sme sa sústrediť na stabilizáciu, ale aj demokratizáciu, jednotný, e, jednotný federálny štát, demokraticky musí byť centrum našich snách a to aj samotní Iračania musia vedieť v rámci delegácií a, a viceprezident a, a členovia parlamentu vítajú a tie a snahy. No a ostali sme veľmi zámerní a nie, že by sme nič nechceli, ale iracká delegácia sa už tomu nedostala. A to z bezpečnostných dôvodov ale ide tu aj o e, záujmy EÚ. A treba jasne povedať a veci jasne povedať, e, predáva sa tam plyn. Irán hrá veľkú úlohu aj v rámci Nabuka a samozrejme tam ide aj o obchodné záujmy. Ostatní sa angažujú teraz v Iraku, Turecko, Kórea, Čína, Japonsko a samozrejme je tam veľká diverzifikácia, napríklad polnohospodárstvo, kde sa jednalo o problém s vodou, no a aj Turecko mi tomu malo niečo čo povedať, pretože Turecko je dôležitým eh, dodávateľom vody, tak aby sa mohla rozvíjať a potrebujeme spolupracovať s MVOčkami. Ja som tam bola na pozvanie ministerstva na konferencii s 300 ženami. Boli tam kurdi, suniti a celé to podporovala talianská vláda. Bolo tam viacero európskych inštitúcií a úplne jasne sa prejavili stiažnosti a problémy žien. Pani Kopa to jasne povedala, že táto spolupráca to je veľmi dôležité. Hovoríme o, o väčšine obyvateľstva. No a práve e, v Iraku e, väčšinu obyvateľstva tvoria ženy, pretože zomrelo veľa mužov boli vojnem, takže ak sa budeme na to sústrediť, urobme niečo aj pre eh, ženy. Všetky menšiny sú veľmi dôležité, pretože oni sú cieľom teroristických útokov a preto aj kresťanská menšina bola dôležitou cieľovou skupinou, ale nepomôžeme im, ak ich budeme nejak neprimerane zdôrazňovať. Všetci boli eh, cieľa teroristických útokov a treba eh, zaistiť, že všeobecný rámec je dobrý pre práva menšín. Je mnoho problémov, americké dedictvo a myslím, že to, čo sme povedali k trestu smrti, je dôležité čo sa týka potrebujeme národný akčný plán, potrebujeme na záver, by som sme dodala, že potrebujeme stratégiu, e, ktorá e, zabezpečí, že budeme môcť opätovne cestovať do Iraku. Ja som tam bola pred dvoma týždňami, bola som sama v taxíku a cestovala som je skutočne smiešne, keď naša delegácia pre Irán nedostane povolenie cestovať do Iránu. Máme konzuláty, Francúzsko, Taliansko, Nemecko majú vlastné konzuláty, sú tam priame, priame lety, no a skutočne treba jasne povedať, že potrebujeme naši delegáciu v Bagdade, potrebujeme vlastnú budovu, ktorú ešte nemáme. A rovnako vzťahy našich delegácií s parlamentom treba osobitne podporovať. Ďakujem pekne. Pán Mauro teraz. Ďakujem pekne, pán predseda. <clears throat> Chcem sa poďakovať ale aj všetkým kolegom za ich cenné pripomienky ktoré mi dali možnosť ešte raz sa zamerať na to, s akou logikou som vlastne pracoval a aké úvahy som použil pri práci. To znamená, že doplním to, čo som vlastne teraz ešte nespomenul. Je to taký široký prístup. Ide o to, že si musíme vedomiť, aký je ten účel vlastne toho celého Myslím si, že mali sme vykonať jasnú analýzu, aby sme mohli predložiť jasné návrhy. A to práve preto, lebo Irak sa nachádza v takej výnimočnej vývojovej fáze. Je to vlastne tak, že toto je určitá fáza, určitý experiment, ktorý sa týka veľmi dôležitej dohody. To znamená, že parlament by mal veľmi jasne zdôrazniť, že je dôležité to, aby sa v štáte zlepšili všeobecné demokratické podmienky. To znamená, že aby sme neustúpili iba čisto hospodárskym kritériám. No, to boli otázky, ktoré načetli jednotliví kolegovia, teraz by som sa na to zameral. Začnem pani Kopa. Pani Kopa povedala, že je veľmi dôležité eh, v rámci diskriminácie a prenasledovania povedať to otvorenie. Ono, diskriminácia a prenasledovanie sa týkalo širokých vrstiev obyvateľstva. To si musíme uvedomiť. Tie ochranné opatrenia, ktoré by sa mali teraz prijať, sa musia týkať všetkých občanov a všetkých menšín, ktoré žijú v Iraku. Prečo som spomenul teda kresťanov? Bola snaha v štáte zaviesť taký jednotný prístup, ktorý sa ukážal, ukázal ako nesprávny. Bol tu atentát na baziliku, boli tam mnohí mŕtvi. Toto všetko sa udialo v uplynulých rokoch a boli tam teroristické skupiny, ktoré sa snažili použiť kresťanov ako rukojemníkov a oni si totiž to stotožňovali e, kresťanov s, e, tak povediať, s podporovateľmi západu. Pre nich vlastne kresťania boli tak povediať, podporovateľ Američanov alebo západu. Musíme si uvedomiť, ale aká je tam mnohorakosť. Títo kresťania sú tam rozličné združenia, sú to ľudia, ktorí majú radi svoj štát a preto je bolo nesprávne, keby sme to zároveň prehľadali. Nesmieme týchto ľudí izolovať ani retoricky. Pred rokom sa skočil prvý atentát na kresťanov v Južnom Egypte. Vtedy parlament rýchlo reagoval, povedal, že tu ide o útok, ktorý bol mal teroristický motív a boli tam fundamentalistické ciele. Egyptská vláda sa to snažila dementovať, povedala, že tam išlo o organizovaný zločin, že tam údajne boli aj nejaké sexuálne dôvody. No proste bolo to, ako to bolo. V každom prípade tu ide o menšinu, ktorá ktorá nebola v priamom kontakte s tými, ktorí teraz organizujú tú revoltu. Kresťania žijú v inej situácii, ich ovplyvňuje iné faktory. Čo sa týka Kirkuku a ďalších oblasti v Iraku, tí ľudia museli opustiť jednoducho svoj štát a teraz žijú v Jordánsku a Indii a oni sa chcú vrátiť do štátu, chcú sa zapojiť do spoločenského života. Potom je to ešte ďalší faktor, Musíme si uvedomiť, že prezident štátu predloži, predložil návrh, aby sa zadefinoval určitý región, ktorý by sa stal tak povediac kresťanskou provinciou. Musím povedať, že ja nie som za takýto návrh. Myslím si, že mali by sme to z politického hľadiska odsúdiť, mali by sme si pozrieť, čo sa deje vlastne v tom štáte, aké sú tam politické šance. Hovoriť o kresťanoch, to nesúvisí určitou identitou. Ja som sa chcel zamerať na to, že je tam špecifická situácia, chcel som veci pomenovať. Otvorenie je veľmi dôležité, aby sme sa túto situáciu zaoberali. Konec koncov, či kresťania alebo nekresťania, všetci sa cítia ako iráckí občania. To, čo povedala pani Kopa, je veľmi dôležité. Musíme sa snažiť to hodnotiť a zamerať sa na to, ako sa ako reagujú jednotliví zastupca vlády. Napríklad ministerstvo spravodlivosti, to je veľmi zásadné, je to zároveň obraz demokracie, musíme hodnotiť to, čo sa tam deje a tu je aktuálna aj tá téma, o ktorej hovoril kolega Kačín. Vytvory vládu je veľmi zložité, niektoré ministerské posty nie sú obsadené, nefungujú tie poriadne. Jednoducho je tam boj o moc a zmierenie ešte nenastalo. No a teraz téma žien. Boli som rád, keby sa uskutočilo vypočutie. Tam by sme sa mohli dozvedieť, čo môžu ženy spraviť pre Irak, jednoducho čo by mohli ovplyvniť. Môžeme sa oberať tým, že čo im bráni tomu, aby sa zapojili do spoločenského života. A potom odporúčania od kolegyne Brepol, z ktoré sa týkajú ľudských práv, s tým plne súhlasím. Chcel by som to ešte prepojiť s jednou témou, ktorá by bola dobrá aj v rámci vypočutia, a síce téma médií. Mali by sme podstatne viac konať, chcem mať nezávislé médiá v štáte. Dôležité je, aby boli vytvorené podmienky na lepšie spolužitie. To, čo povedal pán Tenok, je veľmi užitočné, to zohľadním. Prostrednícom vašich a mojich pozmeňujúcich návrhov by sme mohli tak povedať doplniť ten celý obraz. Dôležitá je, dôležitá je aj, tieň, aj výmena názorov s tieňovými spravodajcami. A chcel by som povedať, že my sme otvorení tým možnostiam to doplniť a rozšíriť a dá to všetko na papier. Chcel by som poukázať aj na to, čo povedala pani Gomeš. Osobne by som sa chcel na našom výbore zasadiť za to, aby sme navštívili Irak. Myslím si, že nie sú tam žiadne neprekonateľné prekážky. Bo aj téma bezpečnosti, to je niečo, čím sa musíme zaoberať, musíme to zároveň ale brať vážne. Konec koncov, úradníci komisie tiež navštívujú, navštívujú tento štát tam tiež musia riešiť takéto problémy. Preto je dôležité, aby sme otvorili brány naše delegácie, aby sme navštívili ten štát, konec koncov boli aj návštevy Kurdistanu. Myslím si, že to tabu, ktoré teraz existovalo, by sme mali zrušiť a mali by sme eh, sa s dôverou zamerať na ľudí, ktorí žijú v Iraku. Existujú aj spravodajské agentúry v Európskej únii, ktoré napríklad pred týždňom uskutočnili v Bagdade workshop. Sú to nezávislí žurnalisti z našich štátov, ktorí tam testovali a sa zúčastnili tohoto podujatia. A neviem, prečo taká veľká inštitúcia, ako sme my, nevykonáme cestu a nenavštívime tento štát. No a teraz, čo sa týka lehoty pre pozmeňujúce návrhy, ja som spomínal 16. február, ale vyzerá to tak, že to, pod, tie podpisy na rade asi neprebehnú tak rýchlo, budú tam určité problémy. Takže keď rada sa nevie dohodnúť, môžeme mi kľudne ešte posunúť ten termín pre pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Ďalší bod, návrh uznesenia pána Predu k Islandu. Pán Preda, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Máme tu časový skús, takže budem stručný. Pred 7 mesiacmi sme prijali v plenárke uznesenie, ktoré sa týkalo žiadosti Islandu vstúpiť do EÚ dva týždne po odporúčaniach rady otvoriť rokovania o prístupe. Čo sa stalo odvtedy? Tak najskôr v Európskom parlamente v októbri sme vytvorili zmiešanú parlamentnú komisiu s islandskými kolegami. V novembri procesu, proces screeningu 130 rokovacích kapitol bol otvorený. Až doteraz e, sa urobilo 15, uzavralo 15 kapitol a v marci e, sa zverejní prvá správa k screeningu, čo by umožnilo, hovorili sme o tom s komisárom Fülem, keď e, tu bol, to by mohlo teda umožniť počas maďarského predsedníctva otvorenie prvých rokovacích kapitol. Pokiaľ ide o hlavné body mojej správy, mám tri pripomienky. Najskôr veľmi stručne k politickým kritériám. Je tu pokrok konsolidácie nezávislosti justičnej moci. Toto pokračuje. Po druhé, hospodárske kritériá. Jedna oblasť, na ktorej pracujeme od minulej správy, je to otázka rozdielov s Veľkou Britániou a Holandskom ohľadom problematiky iSafe. Našťastie tento rozkol sa práve zdá, že úplne vyriešil, takže to je výborná správa. Potom ešte k hospodárskym kritériám nedostatok, v, ktorý prevláda vo finančnom sektore, tie nedostatky sa prekonali. Došlo k značnému pokroku v e, konsolidácii regulácie a finančného dozoru. A po tretie, ešte k hospodárskym kritériám tiež dobrá správa. Islandská ekonomika sa dostala z recesie, čo je naozaj dobré. Úplne sa, úplne sa vymanili z recesie. Tretia kapitola je verejná mienka. Verejné prieskumy nedávno ukázali, že väčšina 65 islandského obyvateľstva je za pokračovanie rokovaní o prístupe do EÚ. Po druhé, islandský parlament, naši kolegovia z EKV majú e, v pláne otvoriť veľkú informačnú kampaň o vstupe do EÚ. To je viac ako potrebná kampáň, aby Islandiania mohli na konci tohto procesu sa mohli zodpovedne rozhodnúť o vstupe do Európy. Veľmi ma zaujímajú príspevky kolegov, aby sa táto správa zlepšila. A 16. februára je konečný dátum pre predkladanie pozmenujúcich návrhov. Ďakujem. Ďakujem spravodajcovi. Nie sú tu žiadosti o slovo k tejto téme, takže Takže pán Predav oznámil 16. február ako dátum predkladania pozmenujúcich návrhov a k Macedónsku je to 15. február. Takže 15. februára Macedónsko, 16. Island. Ehm, vítame tú delegáciu pobrežia Slonovidny, pán prezident, pán Vatara. Spolu s výborom DV organizuje, a teda v spolupráci e, s paritným parlamentným výborom AKT e Vítame pána Džedže Madio, ktorý je generálnym tajomníkom Demokratickej strany pobrežia Slonoviny. Celá delegácia tu ešte nie je, takže poprosím o chvíľu strpenia.

Takže pán Madi, generálny tajomník Demokratickej strany Pobrežia Slonoviny, je tu a týmto mu dávam slovo. sera membre. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, v mene prezidenta Manautara a jeho vlády a v mene eh, Republiky Pobrežia Slonoviny by som vám chcel poďakovať za všetko, čo ste urobili odkedy vypukla kríza na pobreží Slonoviny v roku 2002. Pobrežie Slonoviny malo podporu Európskej únie vo všetkých oblastiach. Predovšetkým v oblasti vybavenia, organizácie, vymanenia sa z krízy a aj v oblasti finančného pokrytia. Boli ste tiež po našom boku, keď e, došlo k voľbám prostredníctvom pozorovateľov, ktorí priamo v teréne videli, ako prebiehali voľby. Chcem poďakovať e, členom parlamentnej paritnej delegácie AKTEU, ktorá 3. decembra reagovala na to, čo sa stalo na pobreží Slonoviny. Kríza našej krajiny, ktorá už čoskoro bude oslavovať 10. výročie, je predovšetkým krízou dôvery ktorá v roku 2005 po druhom stretnutí v Pretorii na žiadosť e, a kandidáta Manuela Tarasa teda stala. A tento nedostatok dôvery e, znamenal, že celý tento proces sa skončil zásahom OSN ale vtedajší prezident Laurent Babo bol skôr za riešenie arbitráže medzinárodného spoločenstva tým, že sa vytvorila certifikačná komisia. No a hlavné etapy na demokratickej ceste boli teda vydlaždené pomocou medzinárodného spoločenstva a na začiatku, kde bolo potrebné vytvoriť volebný zoznam, mnohí e, naši spoluobčania nepoznali tento proces a výsledok e, procesu bol certifikovaný zástupcami, teda prvá etapa, zástupcami generálneho tajomníka OSN. Druhá etapa kde sa mal vytýčiť tzv. biely zoznam, volebný zoznam, bol tiež potrebný tento certifikát medzinárodného spoločenstva prostredníctvom zástupcu generálneho tajomníka OSN a tým e, zoznam alebo volebný zoznam sa stal akceptovaný rozličnými kandidátmi, ktorých bolo spolu 14. A v takomto kontexte došlo k prvému kolu prezidentských volieb Druhé kolo viedlo k tomu, že tu boli dvaja kandidáti, pán Babu a pán Onatara. Volebná nezávislá komisia po lehote vyhlásila e, výsledky volieb, ale pri tej príležitosti musíme pripomenúť, že aj prvé kolo bolo v súlade so zákonmi a čo my potrebujeme od volebnej komisie je odovzdanie e, dokumentov, ktorému došlo 3 dni po lehote, po vyhlásení výsledok a po prehľadaní e, volebnej miestnosti sa mm, urobili štyri balíky určené nezávislej e, volebnej komisii K ďalšiemu subjektu, zástupcom generálneho tajomníka OSN a ústavnej rade. No a tento mm, celý prenos dokumentov trval 72 hodín. Pokiaľ ide o predbežné vyhlásenie výsledkov, tak tu sa nedodržal tento termín počas prvého kola. Vyhlásenie predbežných výsledkov nezávislou komisiou sa udialo o 4. ráno na 4. deň a táto arbitráž zo strany e, sprostredkovateľa alebo certifikátora teda viedla k tomu, že sa vydal posudok a teda takto došlo k druhému kolu, kedy jasne bolo povedané, že e, Ľud eh, pobrežia Slonoviny eh, volil pána Manuatara veľkou väčšinou 54,10% a tým bol zvolený prezident eh, pobrežia Slonoviny. Celé medzinárodné spoločenstvo sledovalo tieto scény na tretí deň po prepočítavaní výsledkov, kedy prezidentský tábor e, jednoducho spôsobil nepokoje, došlo k mm, porušeniu pravidiel a teda prezident volebnej komisie, pán Jusuf Bakajuko, vyhlásil v určitom hoteli eh, predbežné výsledky volieb. Tiež musím pripomenúť, dámy a páni, článok 64 volebného zákona, ktorý hovorí, že v prípade, že výsledky oznámené nezávislou volebnou komisiou eh, budú spochybnené ústavnou radou, tak táto rada anuluje pochybné voľby a volebná komisia má 45 dní na znovu zorganizovanie volieb. V žiadnom prípade tu nie je možnosť anulovať časť volieb a vyhlásiť definitívny výsledok na základe časti volieb. Teda toto bolo Mm, vlastne takou predohrou k vojenskému puču, ktorý chcel e, prezident Gbagbo zorganizovať. Prezident zvolený e, e, našim ľudom je pán Vátara a teda medzinárodné spoločenstvo, Africká únia, Európska únia, OSN prostredníctvom svojich pozorovateľov prostredníctvom správy zástupcu generálneho tajomníka OSN, správy e, vysokého predstaviteľa uznali voľbu pána Manuatara ako prezidenta pobrežia Slonoviny. Ale čoho sme svedkami, odkedy bol tento demokratický výsledok? Je násilie e, prezident Gbabo, e, ktorý mu sa nepodaril tento vojenský prevrat. Využíva vojenskú silu, aby napádal druhého prezidenta, pána Vanuatara, a teda z toho vyplýva násilie, kde došlo k vyše 300 úmrtiam a každý deň dochádza k ďalším nevinným obetiam barbarstva a svojvolie pána Gbabo a tých, ktorí sú pri moci pomocou násilia. Minulý týždeň eh, v Abidžani, kde je 10 obvodov, iba dve v dvoch teda neplatí stanné právo a teda títo ľudia čelia represiám, e, došlo k desiatim úmrtiam a preto napriek snahe medzinárodného spoločenstva a snahe Africkej únie, ktorá vyslala panel šéfov e, štátov, včera sa táto misia skončila, sme presvedčení, že pokiaľ ide o nás, že prezident Gbagbo nedokáže rešpektovať demokraciu a e, stiahnuť sa pred svojou porážkou. Každý deň dochádza k úmrtiam a preto chceme požiadať medzinárodné spoločenstvo, aby využilo svoje právo humanitárnej pomoci, pretože každý deň civilisti, nevinní ľudia v rozličných štvrtiach Abidžanu a v celej krajine zomierajú. Prezident Manuatara a ľudia, ktorí sú za demokraciu a mier, on je kandidátov práve za túto stranu, sú za rokovania, ale myslím si, že sa musíme pozrieť realite do očí. Rokovania sa môžu týkať len jednej veci. My žiadame, aby bezpodmienečne prezident Babo uznal e, víťazstvo prezidenta Manuatara a aby tento mohol sa ujať demokraticky svojho úradu. Ten zvyšok bude predmetom diskusie a treba pripomenúť, že počas posledného stretnutia CPC sa dohodlo, že kandidáti z CCPC že ktokoľvek vyhrá voľby, je v, v záujme zmierenia mať vládu, ktorá bude kompetentná, reprezentatívna a umožní budovať mier, posilniť kohéziu a nadviazať na rozvoj krajiny. Je ale jasné, že pobrežie Slonoviny nemožno rozdeliť na dve časti. Nemôžeme mať dvoch prezidentov a náš ľud si vybral prezidenta Alexandra Manuatara a takýto bol výsledok volieb a myslíme si, že medzinárodné spoločenstvo, ktoré bolo od začiatku do konca Súčasťou tohto procesu by malo umožniť, aby sa všetko urobilo preto, aby víťazstvo Alessandra Manuatara bolo uznané a aby on mohol zasadnúť do svojho kresla. Dámy a páni, v pobraží Slonoviny počítame s medzinárodným spoločenstvom, pretože sme súčasťou spoločenstva národov a myslíme si, že Pozícia prezidenta Gbaba je taká, že chce sa držať pri moci za každú cenu a nechceme, aby e, tu nastala druhá Rwanda, preto musí medzinárodné spoločenstvo zasiahnuť bez meškania, aby sa rešpektovala demokracia. My tu chceme vyslať výzvu Európskej únii, ktorá je zárukou demokracie vo svete že príklad pobrežia Slonoviny nesmie byť zlým príkladom, pretože Afrika v roku 2011 bude mať ďalších 10 prezidentských volieb. Ak každý ďalší prezident musí prejsť týmto procesom, tak sa môžeme rozdrúčiť s demokraciou v Afrike a musíme sa zomknúť preto, aby bola demokracia rešpektovaná. Na pobreží Slonoviny to znamená, e, že tu budeme mať nášho kandidáta Alexandra Manuatara a medzinárodné spoločenstvo takto umožní pobrežiu Slonoviny um, mať demokraciu. Ďakujem za pozornosť a ďakujem za príležitosť, ktorú ste dali tejto delegácii, aby mohla prehovoriť e, v, smerom k vám v mene Alexandra Manuatara. No. Ďakujem veľmi pekne. No a vítame celú delegáciu. No a teraz e, slovo dostáva pán Šťastný, podpredseda delegácie Európskeho parlamentu e, a medziparlamentného zhromaždenia. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja môj príspevok poviem po anglicky, to je pre mňa oveľa jednoduchšie ja ako spolupredseda spoločného parlamentného zhromaženia AKT, keďže podpredseda alebo spolupredseda spoločného parlamentného zasadnutia AKT e a EU a Louis Michel nemohol prísť, tak ja by som chcel ako podpredseda spoločného parlamentného zhromaženia privítať kabinet prezidenta. A spoločné parlamentné zhromaženie veľmi pozorne sleduje situáciu na pobreží Slo- Slonoviny, a tak počas priebehu volieb, ako aj po nich, koncom minulého roka. No a spoločné parlamentné zhromaždenie bolo jedno, jedno z prvých, jeden, jeden z prvých medzinárodných eh, parlamentných orgánov, ktorý reagoval na kritickú situáciu v celej krajine. 4. decembra na 20. plenárnom zasadnutí v Kinshase spoločné parlamentné zhromaždenie prijalo eh, deklaráciu k vyhláseniu výsledku druhého kola prezidentských voleb na pobreží Slonoviny. V rámci prehlásenia sme odsúdili násilie, ktoré vypuklo v niektorých častiach krajiny, krajiny po vyhlásení a predbežných výsledkov volieb. Rovnako sme odsúdili rozhodnutie ústavnej rady zverejniť predbežné výsledky No a ako bolo zdôraznené v tejto deklarácii spoločné parlamentné zhromaždenie, e, odmieta e, uznať výsledky, ktoré e, zverejnila, zverejnila ústavná rada, pretože podľa nás sú v rozpore s vôľou ľudu pobrežia Slonoviny. No a treba povedať, že pre nás je najdôležitejšou vecou rešpektovanie vôle obyvateľstva tieto voľby, ktoré boli 6 krát odkladané, obyvateľstvo pobrežia Slonoviny od roku 2005 e, veľmi očakávali. No a prezident Ouattara je jasnou voľbou obyvateľov pobrežia Slonoviny. Uvedomujeme si hrozbu a nebezpečenstvo, e, ktoré vytvára súčasná situácia na pobreží Slonoviny a rovnako pre stabilitu v celom subregióne. No a z tohto dôvodu dúfame, že panel, ktorý bol koncom januára vytvorený Bezpečnostnou a mierovou radou Africkej únie pre krízu na pobreží Slonoviny, bude úspešný pri hľadaní riešenia problému. Ďakujem veľmi pekne. Merci. Eh. Ďakujem pekne. Na slovo teraz dostáva pán Preda, ktorý je vedúcim pozorovateľskej misie pre voľby na pobreží Slonoviny. Ďakujem pekne, pán predseda. Volebná otázka, o nej sme diskutovali pred dvomi týždňami, ak sa nemilím, keď eh, sme mali pobrežie Slonoviny na programy. Je to prezentácia správy k voľbám. A chcem zdôrazniť tri veci. Prvý z nich, prvá z nich, e, minister Mady ho to už spomenul, situácia takmer civilnej občianskej vojny e, na pobreží Slonoviny, stovky mŕtvych, riziko ohrozenie na živote, teda pod hrozbami bolo potrebné eh, zvyšiť počet členov misie na 2000, takže ten problém bezpečnosti narastá. Naozaj eh, tu máme takmer občianskú vojnu, situáciu, kedy eh, bežný život neexistuje. Druhá vec, ktorú chcem zdôrazniť, je absolútna strnulosť bývalého prezidenta Gbagba. Od druhého kola volieb vôbec neustúpil ani o centimeter, je teda v rovnakej pozícii a tí, ktorí dúfali a dúfajú ešte, že dôjde k rokovaniam podľa mňa mm, nemajú nádej. Ja veľmi skepticky vnímam e, možnosť rokovaní a možnosť výsledku, mm, ktoré by viedlo k e, racionálnejšiemu správaniu sa tohto pre, bývalého prezidenta. V podstate tieto neúspechy len posilňujú pozíciu Gbagba, pretože ľudia majú pocit, že ak odoláva, tak e, odolá navždy. To si ľudia hovoria, pretože vidíme, že e, celá, všetky tieto rokovania sú neúspešné. No a tretia vec sa týka pozície afrických krajín, pretože ak v Európe došlo k rýchlej reakcii a k prejavom e, solidarity, tak e, Afrika, tam bol najskôr konsenzus a ten už nejaký čas neexistuje. Stretol som sa v Abuji s e, prezidentom výboru SEDAO a konflikt, ktorý je v týchto krajinách, sa týka hlavne e, Juhoafrickej republiky, ktorá sa snaží e, presadiť e, svoj pohľad na región ehm, západnej Afriky. A je to Juhoafrická republika, ktorá zohráva zásadnú úlohu. Takže je tu napätie v Afrike v čase, kedy panel šéfov štátov sa snaží o ďalšie rokovania. Takže to sú tri veci, ktoré som chcela zdôrazniť. Mám jednu otázku na Džde Madiho. Myslíte si, že vojenský zásah je nevyhnutný, ak tento nový pokus mediácie stroskota? Alebo si myslíte, že treba jednoducho zasa zopakovať mediáciu a to v rovnakom formáte celý rok? Alebo aké sú vaše predstavy? Ďakujem. Hlási sa niekto ďalší od slovo? Takže pán generálny tajomník. Merci, monsieur le président. Je voudrais... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať pánovi Predovi za tento objektívny názor. Myslím si, že on to zhrnul všetko realisticky a dobre popísal situáciu, tak ako vyzerá. Žiaľ, čo sa týka toho vyjadreného pesimizmu, môžem s tým iba súhlasiť. Čo sa týka Eh, rokovaní na vysokej úrovni, čo sa týka snách o rokovanie, to všetko platí, boli tam rokovacie misie, veľa sa nedosiahlo a okrem toho si treba uvedomiť, že zástancovia pána Gbagba organizujú rozličné demonstrácie a Hm, čo sa týka takýchto rokovacích misií, nevidíme tam žiadnu veľkú nádej. Dôležité je samozrejme prostredkovať, dôležité je to, aby, sa, aby nedošlo k úmrtiam ľudí, aby sa neporušovali ľudské práva. Toto je veľmi zásadná vec. A vieme, že prezident Babo chce ostať prostrednícom násilia pri moci. To nie je vlastne žiadne tajomstvo. Konec koncov bolo to v septembri 2009, kedy prezident Babo vykonal puč, dostal sa násilím k moci a ten spôsob, ako on rozmýšľa, je ten, že tí, ktorí mu nepomohli k moci, tak e, tým vlastne chce akoby odplatiť to, že mu nepomohli. Okrem toho, pozrime si, ako postupuje, aké, aké boli udalosti, súvislosti aj centrálnou bankou, kde bola snaha, aby tieto požiadavky boli podporené aj finančnými tokmi. To znamená, že je dôležité, aby tu nedošlo k nejakým nejakým násilnostiam. Neviem, či je možné pána Babo nejako priviesť k rozumu. Financie bolo poskytnutých, tak povediac, dosť. Bolo by asi najlepšie, keby práve Babovi došli financie, aby nemohol platiť svojich podporovateľov, nemohol platiť žoldnierov, aby nemohol platiť tých, ktorí nepodporujú demokraciu. Možno vtedy by sa zamyslel nad tým, čo robiť. No a musíme si uvedomiť, že armáda je druhý pilier, o ktorý sa on opiera. A tento pilier používa na to, aby presadzoval násilie voči obyvateľstvu. Samozrejme, ozbrojené zložky nie sú jednoznačne na jeho názoru, jeho názoru, ale je to veľmi zložitá situácia, veľmi výbušná situácia, ktorá znamená veľké rizika. Čím viac času prejde, tým to bude kritickejšie, to ste povedali veľmi správne. Európska únia je určite lepšej situácii, čo sa týka posúdenia situácie. No už v minulosti sme tu mali predsa embargo na dovoz zbraní, ale prezident Gbagbo si zabezpečí zbranie z Angolie alebo z iných štátov. No a čo sa týka Africkej únie, jednoducho musí vnímať, Africká únia musí vnímať tie hlasy a to, čo sa hovorí teda v súvislosti, nie je vôbec pozitívne. Treba si uvedomiť, že sú tam veľké obavy v celom regióne, že Gbabo, tak povediac, je prvý v regióne a potom môže vzniknúť určitá vlna, ktorá sa bude šíriť do ďalších štátov. Je tu snaha zastrašovať obyvateľstvo prostredníctvom násilia a to by si mohli os- osvojiť aj ďalší politickí aktéry Takže zdá sa, že dojde tu k násilnostiam. Vlastne prezident Babo už naznačil, čo by chcel spraviť a on sa pripravuje a posilňuje posilňuje zbrojné zložky, mladí ľudia sú povolávaní do armády a jednoducho sú ozbrojení samopalmi a sú pripravovaní na zabíjanie. To je žiaľ tá smutná realita a v tejto súvislosti je možné povedať, že právo na humanitárne zakročenie by bolo skutočne nevyhnutné. Takto by bolo možné zastaviť tú celú drámu, lebo je to skutočne dráma, to čo sa zažíva civilné obyvateľstvo. Sú tam demonstrácie, jednoducho strieľa sa do demonstrantov a tu sú skutočne dramatické udalosti, ktoré zažívame v našom, našej krajine každý deň. Za normálne okolnosti by sme boli proti vojenskej intervencii, ale vidíme, vidíme ako sa situácia zhoršuje a jednoducho žiaľ musím povedať, že malo by sa takto konať. Ďakujem pekne teraz má slovo pán Berman v mene výboru DV. No. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo je zvláštne, je, že ak je niekto vo Francúzsku prezident, tak zostáva prezidentom do konca života. Je to pán prezident do konca života. Niektorí to berú proste príliš vážne, toho sa možno obávať. Myslím si, že Laurent Gbagbo by mal radšej pochopiť, že bol prezidentom a že je to veľmi vážený úrad, ale bol prezidentom a je koniec. Myslím, že Európska únia urobila dobre, že urobila e, opatrenia finančného charakteru, vízové charakteru, vízového charakteru. A tak, ako hovoríte, je potrebné zabrániť alebo omedziť jeho vojenské kroky. On e, pokračuje e, v príprave občianskej vojny, ktorej, ku ktorej nesmie dôjsť. Už teraz je ťažké zachovať celistvoť krajiny ako takej. A zbrojenie tomu rozhodne nepomáha, nič teda dobré z toho nevznikne. Pán Gbagbo je ale stále tam, e, vyhlasuje sa nelegitímne za prezidenta. Dokonca aj Severné, severské, Severné Osecko je uznané e, určitými krajinami, takže on nemá uznanie nikoho a teda to paralizuje prezidentský palác. E, je to popretie demokratického práva ľudu pobržia slonoviny. Na začiatku Africká únia reagovala veľmi dobre, veľmi silne, ako aj Únia eh, západoafrických krajín a dnes by sa zdalo, že táto silná pozícia sa oslabuje. To je veľmi zlé, veľmi poľutovania hodné, pretože je tu strategický záujem pre Afriku, aby e, Africká únia bola posilnená, aby e, to bola vôľa afrického ľudu dosiahnuť väčšiu demokraciu. Je to aj v strategickom záujme Európskej únie, aby sa Africká únia posilnila práve týmto smerom, aby e, sme neuznávali diktátorov, keď to slúži našim záujmom, ako to bolo v prípade Tuniska alebo Egyptu. To sme robili 10 ročia a nemôžeme v tom pokračovať v prípade slonoviny. Európska únia musí zvýšiť tlak na krajiny ako Angola, ktorá hrá túto hru. Musíme mať silné kontakty s Africkou úniou, aby pokračovala v týchto krokoch, e, pretože hľadanie kompromisu medzi Gbagbom e, a teda ďalšími, teda toto nie je možné. Potrebujeme tú demokraciu a Európska únia tu môže zohrávať úlohu, musí zostávať v pozadí, pretože Africká únia má byť nositeľom toho diplomatického tlaku, ktorý je potrebný, ale aj my musíme byť prítomní, nesmieme dovoliť oslabiť tento tlak. Je tu rozdiel e, toho, že sme v prvom rade v popredí príliš viditeľní a teda tu je možnosť obvinenia z neokolonializmu a potom úloha Africkej únie, ktorá je potrebná. Ďakujem za to, že ste prišli. Vaša prítomnosť je veľmi dôležitá a dúfam, že vám to pomôže vo vašich demokratických krokoch na pobreží Slonoviny. Ďakujem pekne. E, Generálny tajomník, predtým ako skončím schôdzu, je tu jedna otázka, ktorú by som vám chcel položiť. Samozrejme, že vidíme, že e, prezident Uatara, premiér a ostatní okolo prezidenta pracujú e, v vo veľmi ťažkých podmienkach, teda v tom hoteli. Pán prezident a jeho vláda um, uvažujú o tom, že by prešli do politického hlavného mesta, kde by mali slobodu pohybu a slobodu krokov, uh, ktorú v Abidžane nemajú. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. No cukru zriadiť svoje miesto a zriadiť svoje sídlo. A to bolo súčasťou predvolebného boja prezidenta Wataru. Povedal, že keď e, zvíťazí, tak e, svoje sídlo bude aj viam Sukrúni. No a to by znamenalo, že predstavuje hlavné mesto, avšak okolnosti to momentálne nedovolujú pretože vydať sa do tohto mesta v súčasnosti by znamenalo eh, rozdelenie krajiny. No ak uznáme demokratickú voľbu prezidenta Wataru, eh, tak jeho prvou povinnosťou je teraz zaistiť jednotu krajiny tak, aby eh, ostalo pobrežie slonoviny nerozdelené a jednotné. No a presťahovanie hlavného mesta by bolo možno, e, možno núdzovým riešením, ale to by znamenalo 10 ročia rozdelenia e, pobrežia Slonoviny. A treba vyvinúť maximálne úsilie, aby Gbagbo pochopil, to povedala aj vaša kolegyňa, aby pochopil jednoducho, že bol prez, prezidentom a už viac nie je. Ale v mládežnických organizáciách sa ešte dnes ho, hovorí teda predsed, prezidentom mládežnickej organizácie sa tiež hovorí, že pán prezident, no ale Gbagbo prezidentom bol a preto treba zaistiť, aby začala obdobie mieru pre všetkých obyvateľov pobrežia Slonoviny, aby mohli spoločne budovať eh, svoju budúcnosť a tvorili možnosti ďalšieho rozvoja regiónu alebo v regióne. A treba byť eh, príkladom, hnacou silou rozvoja regiónu. No a ja by som chcel ešte povedať, že OSN zhodnotili krízu v, na pobreží, v pobreží Slonoviny, ktorá ohrozuje regionálny mier a mier vo svete. A to je v článku 7 a charty Spojených národov. No a je to vôľa alebo nejaký, nejaký vôľa pomoci, ale je to chuť budovať pobrežie Slonoviny, aby západná Afrika prispela k budovaniu mieru vo svete a harmonicky sa pridala a zaradila k de- svetovým demokraciám. Teda treba sa naučiť pravidla demokracie. Ďakujem pekne, pán generálny tajomník, ďakujem e, všetkým členom delegácií, ktorí prišli. A zasadnutie je ukončené. Ďakujem, ďakujem.